Hello everyone. Good afternoon. Regarding... Dobrý deň prajem všetkým. Príjemné popoludnie. Zajtra sa budú konať hlasovania a vzhľadom na ich trvanie výmena názorov s mladými občanmi, ktorá sa plánovala o 11.30, začne už o 11.00, čiže skôr. Ak nikto nemá výhrady, môžeme prijať návrh programu rokovania s touto zmenou. Dostala som od pani Godin žiadosť, aby sme presunuli diskusiu o acetamipiride. To bol pôvodne bod 8. E, nemôžu prísť totiž všetci, ktorí vznášajú e, výhradu Neviem ale, či je možné toto presunúť na skoršiu hodinu, pretože prednosť majú správy, ktorých máme viacero a máme tu aj hostia dnes, ktorého sme pozvali na presný čas k správe IPCC. A keď chceme, vždy keď diskutujeme o výhradách, nie všetci predkladatelia sú prítomní, to je normálna vec. A keby sme to presunuli, tak ďalší problém by bol, že komisia by nemohla byť zastúpená. Takže pre vašu informáciu, tento bod 8 ostáva teda nezmenený na programe rokovania. Ak všetci súhlasia, môžeme pokračovať. Zajtra Európsky parlament a Európska komisia budú organizovať konferenciu na vysokej úrovni o výskume a inováciách EÚ v našom každodennom živote. Bude sa hovoriť o rôznych úspechoch výskumu EÚ. Konferencia sa bude konať v e, plenárnej zasadacej sále Európskeho parlamentu. Bude sa hovoriť o pokorkoch medicíny, o energetike, o inžinierstve, o rôznych projektoch, ktoré funguje, Eh, ktoré fungujú vďaka financovaniu EÚ a zlepšujú každodenný život občanov. Konferencia bude príležitosťou ukázať niektoré dosiahnuté výsledky a takisto to bude príležitosť pre politikov, aby si vymenili názory o nových myšlienkách, o inováciách, eh, budú mať možnosť stretnúť sa s občanmi, so zástupcami inštitúcií EÚ, ale aj členských štátov, rôznych výskumných centier, univerzít a tak ďalej. Hostiteľmi tejto konferencie sú predseda parlamentu Tajany a komisár Moedas a takisto e, zástupcovia, e, výbor Envy bude zastúpený e, prominentnými zástupcami. Všetci ste samozrejme pozvaní, môžete sa zúčastniť na tejto konferencii. Dnes máme k dispozícii 20-jazyčný tlmočnícky režim, a spisy k tejto schôdzi boli sprístupnené elektronicky a samozrejme sme prenášaní na internete. Potom tu máme odporúčania zo zasadnutia koordinátorov 20. novembra. Ak nemáte výhrady, ktoré môžu byť znesené ešte do konca tejto schôdze, budeme ich, považované, budeme ich považovať za schválené. Pokiaľ ide o najnovší vývoj medziinštitucionálnych rokovaní, pokiaľ ide o hnojiva, môžem oznámiť s radosťou, že minulý týždeň v útorok sme dosiahli predbežnú dohodu medzi inštitúciami. Hlavná otvorená otázka eh, je limit kadmia v, eh, v hnojivách EÚ. Eh, e Výsledok je, že limit 60 mg na kilogram na obsah kadmia bude stanovený. Okrem toho táto limitná hodnota bude ešte revidovaná 7 rokov po nadobudnutí účinnosti nariadenia s cieľom znížiť tento limit. Hlasovanie o častiach e, dohody, ktoré sú pod výlučnou právomocou výboru Envy, sa bude konať v januári. Vidím tu pani Gardiny, ktorej týmto chcem zagratulovať, pretože ona E, je spravodajkyňa za nás k tomuto spisu. Dobrá práca pani Gardini. A teraz e, rozpráva o prvej správe, ktorú máme na programe. Je to správa Ivo Belet. Implementácia smernice i vykonávanie smernice o cezhraničnej e, zdravotnej starostlivosti. Ďakujem, pani predsednička. Dobrý deň. vykonávanie smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. To je e, téma návrhu správy, ktorá chce identifikovať e, súčasné nedostatky pri implementácii tejto smernice a chceme sformulovať odporúčania, ako veci zlepšiť. Dovolte mi najskôr spomenúť že sme zorganizovali veľa zasadnutí so zainteresovanými stranami. K tejto správe je pridaná aj tzv. legislatívna stopa, kde je to spomenuté. A takisto sa konalo verejné vypočutie v Európskom parlamente. Hlavným cieľom smernice, to isto viete, je vytvoriť európsky rámec pre to, aby európsky občania mali prístup k zdravotnej starostlivosti aj cezhranične a chceme uľahčiť e, v mnohých oblastiach lepšiu spoluprácu. Chcem všetkým najskôr pripomenúť, že je to právne veľmi komplikovaná vec, pretože na jednej strane máme smernicu, potom je tu pôvodná nariadenie z roku 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia. To je všetko veľmi úzko prepojené, pretože aj koordinácia sociálnych systémov sa teraz e, vyhodnocuje e, momentálne. Pokiaľ ide o vykonávanie tejto smernice, členské štáty mali za úlohu transponovať smernicu do vnútroštátnej legislatívy do roku 2013, do konca 2013 e, roka a všetky členské štáty už notifikovali ukončenie transpozície. Hlavnou vecou v návrhu správy je cezhraničná mobilita pacientov. Úroveň mobility pacientov je stále relatívne nízka v EU. Ale napriek tomuto faktu sú určité skupiny pacientov, pacienti s zriedkavými chorobami a takisto pacienti, ktorí e, žijú v hraničných regiónoch, kde je tá výhoda geografickej blízkosti nejakého poskytovateľa zdravotníckej starostlivosti na druhej strane hranice. Niekedy takáto starostlivosť pre pacienta je prístupnejšia. Takže využívajú to, to e, pacienti, ktorí žijú blízko hranice. A cieľom tejto smernice je práve uľahčiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti naprieč hranicami. My sme v kontakte aj s Európskym fórom pacientov a vieme o mnohých prípadoch, kde sa e, musia prekonávať administratívne a logistické prekážky v prístupe k tejto cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Dnes e, najdôležitejšie prekažky, ktorým čelia pacienti, sú následovné. Problémy s preplácaním z iného štátu, po druhé používanie predchádzajúceho schválenia, ktoré je povinné v niektorých prípadoch a to vyvoláva e, dosť veľké problémy a zmetky pacientom, po tretie administratívne požiadavky, ktoré v mnohých prípadoch sú naozaj veľkou záťažou a potom otázkou, ako majú zaplatiť pacienti z iného systému, ktorí prichádzajú do iného systému, či majú zaplatiť vopred, alebo akým spôsobom a to e, všetko bráni a komplikuje mm, využívanie e, zdravotnej starostlivosti v inom štáte. A to my by sme chceli všetko uľahčiť. A aby sme pomohli občanom, e, je potrebné ich informovať Vďaka tejto smernici vznikla sieť kontaktných e, bodov v každom členskom štáte, čo už je dobré, ale nerieši to ešte všetky problémy. Aby smernica bola úspešná, je potrebné, aby e, poskytovateľia zdravotnej starostlivosti aby boli všetci dobre informovaní o tejto smernici a to žiaľ ešte nie je realitou. Vidíme jednoznačne, že chýbajú znalosti, chýbajú informácie medzi pacientami o tom, aké existujú administratívne a finančné obmedzenia a na druhej strane, aké možnosti poskytuje táto smernica. Mnohí pacienti nevedia zatiaľ ešte ani o tom, že existujú tie národné kontaktné body NCP, A toto je našou prvou úlohou, o tomto informovať. Niekedy komis- e, pardon, pacienti nevedia, čo robiť, keď dôjde k prieťahom, um, ako riešiť um, problémy, keď treba um, podať sťažnosť, ako dlho, dlho trvá ten proces, preplácanie, predbežné schválenia, to sú tie dve veci, ktoré som už spomínal. To sú všetko tie finančné prekážky, ktorým čelíme a chceme ich elimino eliminovať čo najskôr. Chceme sa sústrediť teda na tieto špecifické prekážky, najmä na ten nedostatok informovanosti. Dôležitým aspektom je takisto Európska referenčná sieť. Je to respektíve referenčné siete, to sú siete, ktoré e, spájajú poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti. 6 až 8 pacientov v Európe trpí nejakou zriedkavou chorobou a práve v takýchto prípadoch je veľmi dôležité, aby spolupracovali poskytovateľe zdravotnej starostlivosti v oblasti takýchto um, zriedkavých chorôb e, medzi členskými štátmi. Vznikla teda prvá takáto sieť v Európe s cieľom bojovať proti zriedkavým chorobám. Hovoríme o e, špecializovaných spôsoboch liečenia. Máme teraz 24 takýchto sietí v Európe, ktoré spájajú 900 až 1000 jednotiek poskytovania e, špecializovanej zdravotnej starostlivosti. Pokrývajú asi 300 nemocníc v Európe. Takéto siete sú veľmi dobrou možnosťou a príležitosťou pre spoluprácu. Musíme ich využívať čo najefektívnejšie. Jedna poznámka na okraj o Brexite. Musíme zohľadniť, že v rámci týchto európskych referenčných sietí a špecializovaných zdravotníckých zariadení tam máme asi 4 40 nemocníc e, z Veľkej Británie, e, ktoré sa zatiaľ teda e, zapojili do týchto sietí a dúfame, že tá spolupráca bude pokračovať aj po Brexite. Ešte, pani predsednička, spomeniem elektronické zdravotníctvo. Viem, že táto otázka sa rieši vo oddelenej správe, ale napriek tomu je to veľmi úzko prepojené s cezhraničnou e, starostlivosťou a príslušnou smernicou. Údaj o pacientoch musia byť interoperabilné, musia sa e, presúvať cez hranice, ale zároveň musí byť zabezpečená vysoká miera ochrany týchto údajov, aby sa dalo e, tomuto systému dôverovať. Cieľom tejto smernice je maximalizovať e, výmenu údajov o pacientoch cez hranične, ale zároveň rešpektovať ich súkromie a chrániť ich súkromie. Takže hovoríme tu v správe o prenositeľnosti a prevoditeľnosti údajov o pacientoch, ale takisto aj o cezhraničnom výskume, o presune e, informácií z výskumov, najmä v prípadoch zriedkavých chorôb. No a v návrhu správy chceme spomenúť aj cezhraničnú regionálnu spoluprácu, čoho som sa dotkol už na začiatku. Táto smernica má obzvlášť význam pre ľudí, ktorí žijú v prihraničných regiónoch, pretože oni majú blízko zdravotníckú starostlivosť z iného štátu, ktorá je na druhej strane hranice a pre nich to častokrát finančne aj prakticky môže byť jednoduchšie odobrať sa do iného členského štátu e, za zdravotníckou starostlivosťou. Je to efektívnejšie. v takých prípadoch je logické eh, využiť zdravotný systém eh, v zahraničí než vo vlastnom štáte. No a ešte záverečná pripomienka. Eh, chcem niečo povedať k tejto smernici a k, k existujúcej smernici o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia z roku 2004. Tieto dve smernice koexistujú jedna vedľa druhej E, sú to teda smernica a nariadenie. E, nechcem tvrdiť, že vytvárajú zmetok, ale je to veľmi komplexný systém aj pre samotné zdravotnícke zariadenia. V závislosti od prípadu a od e, zdravotníckého zariadenia niekedy je logickejšie uplatňovať nariadenie, niekedy logickejšie uplatňovať smernicu a to je dosť metúce. Viem, že sú to zástupcovia komisie miestnosti a preto by som aj im chcel adresovať túto otázku, či by, že by možno bolo lepšie zlúčiť tieto dva právne nástroje alebo ich lepšie koordinovať, aby sa tá miera zložitosti, ktorej, s ktorou zápasia pacienti, aby sa znížila. Rád si vypočujem teraz pripomienky všetkých tieňových spravodajcov a takisto aj po kolegov poslancov a poslankyň. Ďakujem, pán Belet. Teraz sa obraciam na tieňových spravodajcov, pán Volken. Ďakujem, pani predsednička. Chcem sa poďakovať našmu spravodajcovi za veľmi vydarený návrh správy. Ja sa už veľmi teším na spoluprácu. Môžem konštatovať, že obaja Obom nám e, záleží najmä na záujmoch európskych pacientov a to vnímame ako hlavný účel tejto legislatívy. Chceme zlepšiť cezhraničné poskytovanie zdravotníckej starostlivosti v Únii a chceme takisto uľahčiť e, vyučtovávanie s vnútroštátnymi domácimi nemocnicami a poisťovňami. My hovoríme už veľa v tejto oblasti o cezhraničných nástrojoch a už aj existujú, ale napriek tomu vidíme, že cezhraničná zdravotná starostlivosť nefunguje bezproblémovo. A musím povedať, že ma dosť aj desí, že napriek tomu, že lehota implementácie bola do roku 2020, ale už bolo začatých 26 konaní o porušení zmluvy, od, o, ktoré prišli na podnet e, občanov, ktorí potrebujú takúto cezhraničnú zdravotnú starostlivosť. Takisto ma desí, že veľmi málo pacientov vie, že majú nárok na zdravotníckú starostlivosť v inom štáte, že majú nárok na to, aby im to bolo preplatené. Prieskum Eurobarometra zistil, že iba 20 občanov EÚ má vôbec nejaké informácie o tomto. A e, toto číslo musíme zvýšiť. Národné kontaktné miesta, ako povedal e, spravodajca, tie budú veľmi významné, budú mať veľmi dôležitú úlohu ale tu môžu zohrávať iba vtedy, ak o týchto kontaktných e, miestach, o týchto úradoch budú občania vedieť, e, keď ich budú poznať. Ľudia potrebujú teda jednoznačne viac informácií. Mm, občania musia vedieť o tom, v akých oblastiach môžu využiť cezhraničnú zdravotnú starostlivosť, v akých to nie je možné. Cezhraničné preplácanie musíme uľahčiť. Ako povedal správne spravodajca, žijeme už v digitálnej dobe, máme už legislatívu o elektronickom zdravotníctve a tento prechod e, sa už musí konečne zrealizovať. Nové technológie v oblasti zdravotníctva majú veľký potenciál. Ja som z členského štátu, kde máme ešte stále predpisy, lekárske predpisy na papieri, ešte stále to nemáme na elektronickej kartičke, takže môžem potvrdiť, že áno, e, je tu ešte čo dobiehať. Takisto e, si myslím, že tá e, smernica a nariadenie by mali byť lepšie sklbené no, navzájom. Teším sa už na ďalšiu spoluprácu. Ďakujem. Ďakujem vám. A pani Rís, prosím. Ďakujem. Nadviažem na predrečníkov. Chcela by som vidieť z jednoduchého čísla. Minulý rok sme dostali len 230 eh, tisíc požiadavek z eh, členských krajín EÚ. Je to číslo, ktoré zostáva nemenné počas posledných troch rokov 230 mil. To je asi len 0,004 e, Ivo Belet hneď na úvod hovoril o očakávaniach, ktoré vyjadrili kolegovia, keď sme hlasovali o, tomto, o tejto smernici o cezhraničnom poskytovaní týchto služieb v roku 2011. Nám šlo o osobnú slobodu každého z nás vyberať si tieto služby, pretože často najbližšie e, zariadenia môžu byť na druhej strane hranice, alebo e, situácia pacientov si vyžaduje veľmi špecifickú spôsobu zásahu, ktorú neposkytuje jeho krajina. Tu treba mať e, zjednodušené postupy bez byrokracie, v prípade zamietnutia eh, je dôležité uznávanie predpisov vo všetkých členských krajinách a možnosť každého jednoducho mať eh, kópiu svojich eh, zdravotných kariet všade v Európe. Právny rámec tu je, je transponovaný, ale čísla jednoducho sa neriadia práve touto realitou. Takže otázka znie prečo a prečo a to nám uh, Ivo Belet, prečo nerobia členské krajiny e, viac pre elektronickú transpozíciu e, v oblasti zdravotníctva. Toto všetko k dispozícii je. Je tu text smernice a jej duch. Takisto národné kontaktné body. Kto ich pozná, a kto vie, kde sú, len 10% e, Európanov o nich vôbec podľa Eurobarometra niekedy počuli hovoriť. Potrebné je, aby e, členské krajiny distribuovali informácie, vysvetľovali občanom, pacientom ich práva. Správa kolegu Beleta to veľmi jasne popisuje. Týka sa to i ďalších bariér, rôzne kritérie, kritéria uhrádzania v závislosti od členských krajín, e, situácia s lekárskymi predpismi. Táto smernica priniesla, bohužiaľ, e, by mohla priniesť výrazné zlepšenie pre e, pacientov, kde by mohli byť v kontakte napríklad špecialisti pre zriedkavé typy chorôb tak v celej Európe, aby e, tie e, znalosti cestovali po Európe a nie pacienti. To sú všetky tie zlepšenia, ktoré by EÚ umožňovala, nový, nové právo. To všetko nám neprospeje, ak občania nebudú informovaní. Je rozhodujúce podporovať návrhy správy, ktoré sú v správe kolegu a doladiť do detailu veci. Ďakujem. Ďakujem. A teraz pán Pedičiny, prosím. Nechcete sa vyjadriť v tejto chvíli? Dobre, tak e, e, to boli teda prítomní tieňoví spravodajcovia. Chce sa niekto ešte ujať, ujať slova z poslancov? Pán Peterle sa prihlásil, prosím. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Som veľmi rád, že spravodajca venoval dostatočnú pozornosť otázke, ktorú najmä uvítajú e, európsky pacienti v členských štátoch. Chcem vám teda poďakovať za e, tento veľmi komplexný prístup, e, ktorý pokrýva všetky relevantné kategórie zainteresovaných strán. Niektorí z vás asi vedia, že ja som bývalým pacientom onkologickým a viem, aké to je, keď vám lekári povedia, už vám nevie, nevieme pomôcť, zostávajú vám 3 alebo 4 mesiace života. A viem aj o takých prípadoch zo svojej vlastnej krajiny, kedy onkologickí pacienti nakoniec dosiahli predlženie svojho života aj o niekoľko rokov, pretože boli úspešne liečení v inej krajine. Takže toto je, povedal by som, fungujúca Európa. A viete, aký sme vďační za každý ďalší deň života a vieme, že počet onkologických pacientov exponenciálne narastá. Som preto veľmi rád, že narastá mobilita, ale neteší ma tá dynamika. Tak ako povedal Ivo Belet, je eh, pomerne na nízkej úrovni a Myslím, že nepotrebujeme veľa politických diskusí, skôr potrebujeme praktické organizačné opatrenia na to, aby sa situácia zlepšila. Nebudem opakovať to, čo sa povedalo o informáciách alebo o práve na informovanosť a tak ďalej, ale chcel by som otvoriť ďalšiu otázku, a to nie je poprvý raz, a to mobilita pacientov. Prispela táto mobilita k mobilite lekárskych vedomostí Našou ambíciou by malo byť, aby táto mobilita takisto viedla aj k mobilite vedomostí. To znamená, že sa sieť e, týchto centier excelentnosti rozširuje a som takisto rád, že sa rozširuje Európska referenčná sieť a e, v Európe nie je e, jediná krajina, ktorá by sama vedela riešiť tento konkrétny problém môžeme e, predstavovať pridanú hodnotu len keď budeme postupovať e, ako Európa, ako spoloč, e, spoločne, ako celá Európa. A preto som veľmi rád, že pán spravodajca hovoril o hraničných oblastiach. Ja viem, aké tam sú problémy. Príliš veľká administratívna záťaž vedie k tomu, že ľudia musia prekonávať eh, veľké vzdialenosti, aby sa dostali eh, do potrebnej nemocnice, miesto toho, aby eh, mohli navštíviť zdravotnícke pracovisko, ktoré je nedaleko len je za hranicou susedného štátu. Takže takto je potrebné, aby sa Európa dostávala bližšie k občanom. Ďakujem. A... Voorzitter, op de eerste plaats ook uh, natuurlijk dank aan Ivo Belet. Pani Šerprík, ďakujem pani predsednička. Ďakujem pánu spravorecovi Beletovi. Už sme o tom diskutovali a diskutovala som o tom aj s pánom Beletom a takisto aj s, so združeniami e, pacientov v Holandsku a aj s našim ministrom a aj e, parlamentu nás sa o to veľmi zaujíma. To znamená, E, cezhraničná zdravotnícká starostlivosť je veľmi dôležitá. A mohlo by sa možno urobiť viac z hľadiska, z hľadiska e, euroregiónov. Na to treba upozorniť. Vieme, že sú určité podmienky, napríklad alebo zdravotné e, problémy, ako je rakovina a podobne. A keď e, sa pozrieme na farmaceutický priemysel, tak e, veľmi často to sú akcionári a zainteresované strany, e, ktoré rozhodujú o tom, do čoho farmaceutické firmy budú investovať. Hm, samozrejme, zasahujú do toho aj poisťovne. To znamená, E, výrobcovia liekov, e, poisťovne, poskytovateľe zdravotnej starostlivosti. Tých e, všetkých zaujíma táto cezhraničná starostlivosť. Ja nie som tieňovou spravodajkyňou ani spravodajkyňou, ale chcela by som na tieto aspekty upozorniť. A teším sa E, takisto aj na diskusiu o e, e, antimikrobiálne rezistencie počas rumunského predsedníctva. Niektoré krajiny v tomto zaostávajú. A je veľmi dôležité, aby sme vytvárali legislatívu aj o týchto otázkach. Samozrejme, očakávajú nás e, voľby do Európskeho parlamentu. Ľudia sa určite budú pýtať, čo parlament e, v tomto ohľade robí. Bolo by teda dobré dávať príklady toho, e, kde Európska únia niečo konkrétneho robí. A samozrejme, nejde tu teda len o to, aby sme presvedčili mladých ľudí, ale všetkých ľudí, ktorí sa zaujímajú o to, čo robí Európska únia. Ďakujem. Ak sa nikto ďalší nehlási, tak potom môžeme dať slovo komisii. Pán Rís, prosím, je tu, takže máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem za pozvanie na dnešné stretnutie tohto výboru. Chcel by som poďakovať pánu Beletovi a tieňovým spravodajcom za vynikajúcu správu a za to, že poukázali na celý rad otázok, aj pokiaľ ide o náš prístup. Takže ja by som k tomu chcel ešte možno niečo poznamenať. Poprvé, ako pravdepodobne viete, komisia vypracovala správu na e, základe požiadavky vyplývajúcej zo smernice. 21. E, septembra bola zverejnená a v tejto správe e, sa E, takisto hovorí o niektorých témach, o ktorých sa hovorí v návrhu správy Envy. A chcel by som o niektorých e, sa zmieniť. E, tá prvá smernica zaručuje práva pacientov v cezhraničnej zdravotnej starostlivosti a to vlastne bol jeden z hlavných cieľov, keď sme začali legislatívnu prácu. Išlo o to teda aby sa e, zakotvili práva, ktoré už konštatoval aj Európsky e, súdny dvor a ktoré sú zakotvené v smernici, aby ktoré boli zakotvené v smernici. A mobilita pacientov e, mierne narastá, ale ako už povedal spravodajca, tá dynamika nie je dostatočná. Mobilita pacientov cez hranice nemala veľké dôsledky pre rozpočet e, národných zdravotníckých systémov. To je dôležité, pretože e, veľa e, debát, ktoré sa konali počas rokovaní o tejto smernice, práve sa zameriavalo na túto otázku. Takže treba nadalej pracovať so členskými štátmi aj na súlade a zvyšovaní povedomia a takisto aj na funkčnosti národných kontaktných bodov Spravodajca hovoril o dôležitej otázke, ktorá e, sa e, týka vzťahu medzi smernicou a nariadením e, o sociálnom zabezpečení občanov. Každý rok milióny Európanov cestujú na kratšiu alebo väčšiu vzdialenosť medzi členskými štátmi a v prípade zdravotných problémov teda majú prístup k zdravotnej starostlivosti na základe nariadení a predpisov. No a E, e, tieto ustanovenia e, existujú aj v nariadení, pokiaľ ide o plánovanú starostlivosť a mne je to pre občanov veľmi jasné. Digi Employment a Digi Sante sa snaží objasňovať tieto otázky pre občanov a to tak, aby sa to dostalo aj na vnútroštátnu úroveň a na úroveň kontaktných bodov a na úroveň občanov. Komisia takisto urobila dôležitú prácu, pokiaľ ide o kontroly súladu. 26 e, konaní pre porušenie už bolo spustených e, na základe neskorej alebo neúplnej transpozície, ale takisto treba povedať, že táto prvá fáza už sa ukončila a všetky tie konania už sa uzatvorili. Teraz už sme v druhej fáze mm, kontroly súladu, to znamená, skúma sa, tak, skúma sa to, ako sa smernica implementuje v národných zdravotníckých systémoch. Samozrejme, mm, túto smernicu možno e, transponovať e, v závislosti od e, konkrétnych zdravotníckých systémov v členských štátoch a konkrétnych právnych úprav. A my sa teraz dívame na to, ako transpozícia tejto smernice ovplyvňuje záujmy e, občanov a e, transparentnosť a to, ako vlastne ten systém funguje. Nejde tu len o preplácanie za cezhraničnú zdravotníckú starostlivosť, e, ide aj o netransparentné starovanie cien a diskrimináciu pacientov z iných členských štátov, po tretie o E, vydávanie predbežných e, povolení na liečbu a e, príliš náročné administratívne postupy pri preplácaní a pri vydávaní takýchto predbežných povolení. A komisia už tu dosiahla konkrétne výsledky. Veľa členských štátov sa rozhodlo zmeniť legislatívu v, v prospech občanov v nadväznosti na štruktúrovaný dialog, ktorý sme s nimi nastolili. No a v nadchádzajúcom období budeme naďalej eh, diskutovať s členskými štátmi o tom, aká je najlepšia transpozícia eh, tejto smernice. Eh, tieňoví spravodajcovia takisto hovorili o ďalších otázkach, o nedostatku povedomia napríklad. To ešte stále pretrváva u občanov a práve preto, ako komisia, ďalej pracujeme a vykonávame celý rad aktivít, napríklad semináre, v októbri 2016 sa konal takýto seminár, e, kde sme diskutovali so zainteresovanými stranami a členskými štátmi a národnými kontaktnými bodmi, organizáciami pacientov o tom, ako lepšie informovať o právach. Toto takisto vytvorilo e, dôležitý impuls e, pre zainteresované strany, aby sa lepšie vymieniali informácie a e, takisto sa spustila e, nová kampaň, e, ktorá je zameraná na mladých ľudí a na informovanosť o možnostiach liečby v zahraničí v rámci Európskej únie. To sa, na to sa využili sociálne médiá, ako napríklad Facebook. Takže na tom sa ďalej pracuje, spolupracujeme s národnými kontaktnými bodmi a pomáhame národným kontaktným bodom napríklad v zvyšovaní efektívnosti a účinnosti ich práce aby lepšie pomáhali pacientom a aby sa lepšie naplňali ustanovenia smernice. Dali sa nám celkom a myslím, že môžeme povedať, že sa nám už podarilo dohodnúť aj e, také usmernenia, e, ktoré sa týkajú e, národných kontaktných bodov, to bolo v novembri 2015 a to je v súlade s odporúčaním 16 v tomto návrhu správy. No a pokiaľ ide o cezhraničnú spoluprácu, vidíme, že toto je pomerne dôležitá oblasť, ktorá predstavuje záujem najmä v oblastiach, ktoré spolu susedia a samozrejme je to v záujme pacientov. My to chceme všetko pochopiť lepšie a preto sme zadali aj štúdie, ktoré bol, ktorých výsledky boli zverejnené v marci. A toto je taká ukážka napríklad aj dobrých, e, pozitívnych, e, konkrétnych e, prípadov alebo praxí, prístupov k tomu, ako tú spoluprácu realizovať. A 4. E, decembra e, na konferencii, ktorá sa bude konať, e, sa práve bude hovoriť aj o týchto štúdiách a ich výsledkoch. Spoločne je to organizované zo strany DG Santa a DG Regio. No a ešte napokon dôležité nástroje spolupráce v rámci tejto smernice. Jednak je to Európsky referenčný e, rámec. Ten slogan je Share, Care and Cure. A e, vlastne to združuje viac než 500 e, rôznych odborníkov, klinických pracovníkov, nemocníc a podobne. Títo všetci sa zišli v Bruseli, aby diskutovali o tom, ako postupovať. 24 e, e, sietí, ako sme už povedali, a 950 vysoko špecializovaných zdravotníckých e, pracovní, pracovísk a potom nemocnice v niektorých členských, rôznych členských štátoch A v súčasnej dobe teda e, nemáme v úmysle rozširovať e, počet tých sietí, ale e, skôr sme toho názoru, že treba pracovať na tom systéme, systéme, ktorý už máme. Je to pomerne veľký systém, takže je potrebné, aby fungoval dobre, tak aby dosahoval stanovené ciele. No a komisia, pokiaľ ide o elektronické zdravotníctvo, samozrejme aj na to sa komisia zameriava, pokiaľ ide o transformáciu zdravotníctva, už sme 20, e, v apríli 2018 vydali oznámenie o tejto téme. Ide tu o sieť elektronického zdravotníctva, to takisto spadá pod túto smernicu. A aj tu spoločne s členskými štátmi sa snažíme e, hľadať vhodné modely riadenia a definovať upresnenia pre výmenu e, informácií. A takisto treba povedať, že 22 členských štátov sa už E, zapojilo do siete e, nástroja Spájame Európu a ide tu o e, vlastne výmenu elektronických receptov, ktorá takto formálne už bola spustená. Takže to je veľmi dôležitá časť našej práce. Ako komisia sa snažíme naďalej zabezpečovať to, aby sa informácie dostali k občanov a zároveň, tak ako už o tom hovorili niektorí rečníci. Eh, treba zabezpečiť, aby sa tieto vedomosti dostali, eh, aby aj vedomosti boli mobilné, tak aby sa dostali k pacientom. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme. A teraz naspäť pán spravodajca Belet, nech sa páči. Ďakujem vám všetkým môžem len súhlasiť, že je tu veľká zhoda, platforma, zdieľame tie najdôležitejšie priority, ktoré tu treba riešiť. Nedostatok e, informácií, snaha zvýšiť mieru informovanosti, nielen ako fungujú národné operačné centra, ale aj skutočno, že vôbec existujú tých 10%, ako povedala pani Ries, na nejakých 90%, že? Európania by mali poznať svoje práva i skutočnosť, že majú takéto e, jednotné kontaktné miesta, kde možno nájsť informácie o uhradzaní nákladov, finančných kompenzáciách, možných e, odkladoch a tak ďalej. Ďalej potom význam elektronického zdravotníctva, elektronického digitálnych technológií zdraví. To všetko je prepojené. Nemôžeme hovoriť o cezhraničnom e, zdraví, ak zohľadníme e, e, vývoj v rámci e-health. Hovoril o tom pán Peterle. Naše ambície by mali byť také, že mobilita pacientov by mala znamenať skôr mobilitu uh, informácií, znalostí. Mali by sme hovoriť o uľahčení možnosti pred, predpisov, význam pohraničných oblastí, na tom sa zhodneme. Hovoril o tom pán, uh, uh, pán Petrle a pán Andrej Rís z komisie. Spomenul štúdiu komisie o špecifickej situácii a potenciály elektronického zdravia v tých e, susedských a pohraničných oblastiach, keď hovoríme o elektronickom e, predpisovaní liekov práve v týchto hraničných oblastiach. Takisto pán Volker hovoril o nedostatku informácií, o význame jasných pravidlách pre e, preplácanie či mi to preplatia pacienti nepôjdu ani len do susedského e, regiónu bez takéhoto, e, takéto istoty, tak majúc túto informáciu. Ešte tie finančné aspekty poskytovania zdravotníctva. Pani Schreier hovorila o tom, že potrebujeme e, určitý follow-up, keď sa príjme táto správa, aby sme vedeli, aký je rozsah tejto problematiky, týchto nových víziev asi oveľa e, širší, než sme si mysleli, e, antibiotika a tak ďalej. Bolo by dobré e, vedieť o týchto prvkoch, aspektoch, ktoré ste spomenuli, berúc do úvahy samozrejme to, že sa blížime k ďalším eurovoľbám, kde zdravotníctvo samozrejme bude určite dôležitou výzvou, kde môžeme ukázať, že iste tu je, môže byť pridaná hodnota e, celoeurópskej spolupráce, hlavne pre oblasti, ktoré susedia e, pri hraniciach. Zdieľať teda starostlivosť aj liečbu, to by mali byť naše e, zámery. Je to prostredníctvom e-health i cez mobilitu pacientov. Áno, aj vedomosti pre to by malo byť našim cieľom. V tejto súvislosti sa samozrejme e, teším na spoluprácu. Verím, že čoskoro tu bude návrh a budeme sa vedieť stretnúť a zhodnúť. Ďakujem. Lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 4. december 11. V Envy bude hlasovanie v januári, 21. a 22. januára. Ďalšou témou, šiestou na programe, je eh, nariadenie eh, revidujúce SPP. Spravodajcom je tu, alebo teda autorom správy je pán Dorfman. Nahradí ho, ako mi povedali pani Gardini Takže máte slovo. Ďakujem, pani predsedníčka, v mene pána Dorfmana sa ospravedlňujem. Mám e, predniesť e, v stručnosti jeho návrh správy. Je to text pre výbor pre poľnohospodárstvo, týka sa to návrhu nariadenia, ktorým sa mení spoločná organizácia poľnohospodárskych trhov. Ja teraz budem čítať text v mene kolegu Dorfmana a týka sa právomoci, ktoré má náš výbor Envy v tejto uh, veci. Uh, ide tam o tri body. Poprvé, návrh komisie zavádza opäť možnosť um, pestovať vinič druhu Vitis labruska a opäť sa zavádza, um, zavádzajú nové hybridné odrody. Pokiaľ ide o nové odrody rodu Vite, kolega, pokiaľ ide o hybridné rastliny, podporuje návrh komisie. Ale pokiaľ ide o správu Dorfman, e, tam sa limituje používanie starých odrôd Vitis labruska a členským štátom sa dáva možnosť schváľovať odrody iba na historickom základe bez toho, aby sa e, zväčšovali obrábané plochy. Takže opakujem, e, pozícia komisie je dobrá, pokiaľ ide o nové odrody, ale pokiaľ ide o staré odrody, tam je potrebné nechať členským štátom možnosť schvaľovať tieto odrody, ale iba na historickom základe. Teda je potrebné sa držať e, objemu súčasného pestovania. Druhá, druhý bod, označovanie. Kolega Dorfman v súlade s nariadením 1169 z roku 2011 žiada od vinárskeho sektora, aby uvádzali energetický obsah vín. Tretí bod. Spravodajca podporuje komisiu v otázke zavádzania dealkoholizovaných vín a čiastočne dealkoholizovaných vín za podmienky, že to nebudú vína so zemepisným označením. Podľa spravodajcu by bolo správne povoliť dealkoholizáciu, pretože dnes už existuje opačný postup, teda zvyšovanie obsahu alkoholu vína, ale okrem toho e, dealkoholizované vína by mohli otvoriť pre európskych výrobcov nové odbytištia. Takže to sú o, e, tie tri hlavné body v návrhu spravodaj, stanoviska. A spravodajca Dorfman samozrejme je neustále k dispozícii, ak máte nejaké pripomienky alebo o otázky. A ďakujem vám veľmi pekne za diskusiu. Teraz tieňoví spravodajcovia alebo ich náhradníci. Pán Bulkan za SAD, kolegovia. Pán Kapúr to dnes tu nemohol byť a preto ja prečítam stanovisko v jeho mene. Návrh komisie je veľmi rozsiahly a týka sa momentálnej organizácie e, trhu s poľnohospodárskymi výrobkami, pokiaľ ide o aromatizované vínne produkty, situácia okrajových regiónov a malých ostrovov. Kompetenciou EVI, ENVI výboru táto je len obmedzená, preto pán Kaputo sa chcel zamerať len otázky spadajúce do kompetencie eh, eh, envy. Pán Kaputo v prvom rade, pokiaľ ide o nutričných hodnotách a informáciách, kalórie, ingrediencie vo víne, spotrebitelia majú právo vedieť, koľko kalórií eh, požívajú, keď pijú pohár vína, preto je veľmi hrdý na kroky, ktoré sa urobili vpred zo strany e, vínneho sektoru, e, e, vínohradníckého sektoru, kalórie na flaškách. Táto informácia musí byť dodaná. Tiež treba zohľadniť ekonomický dopad týchto opatrení na malé a stredné podniky, ktoré sú vlastne oporou vinárskeho trhu v Európe. Preto producenti by mali vedieť e, označiť to aj na etikotách alebo elektronicky. Diskusia k hybridom, napríklad i e, e u vín s označením pôvodu. Pán to súhlasí, ale nesúhlasí so zavedením 6 za kazaných odrôd Otelo, Clinton, Isabel a Jack pretože tieto e, odrody prepačte, ťažko sa to číta, tieto nemajú z organoleptického pohľadu nie sú zaujímavé. Tieto sa zakázali už v 30 rokoch na základe vysokého obsahu metanolu, čo je nebezpečné pre spotrebiteľ, Pán Kaputo si myslí, že podrobné vedecké štúdie sú potrebné, ak chceme e, integrovať e, odrdu Labrusko. Takisto nesúhlasí s navrhovanými zmenami, pokiaľ ide o definovanie označení pôvodu, aby, kde by sa podkopal ľudský faktor v PDO. To nie je v súlade s tým, e, čo bolo navrhnuté v rámci dohôd e, Svetovej zdrav- e, obchodníckej organizácie, pokiaľ ide o obchodné aspekty. V neposlednej miere v rozpore so spravodajcom pánom Dorfmanom pán Kaputo si myslí, že dealkoholizované vína nemôžu uh, mať, byť v rovnakom režime ako víno, pretože toto nezodpovedá definíciu e, vína v, v nariadení, e, e, kde sa dodávajú umelé arómy. Národné podporné programy sú vyčlenené len pre polnospodárske výrobky, nie pre priemyselné je dôležité reagovať na požiadavky spotrebiteľov, nevytvárať e, e, nepochopenia. V neposlednej miere by sa chcel zameriať e, na environmentálne otázky. Dnes sa destilácia umožňuje u reziduálnych typov len prostredníctvom CMO. Ďalej proces metanizácie, ktorý by mohol mať priamy dopad na životné prostredie, napríklad energia z metanizácie by sa dala znova e, zapájať do národných sietí. Ďakujem pekne. Thank you very much. Now, Madame Yatamaki pani Jetemáky. Ďakujem pekne. Na úvod poviem, že ma teší návrh komisie, spôsob, akým komisia navrhla reorganizovať na riadenie v princípe možno podporiť. Rada by som poďakovala spravodajcovi, že žiada viac informácií na etiketách vín ako predrečník, je podľa mňa dobré, aby spotrebitelia vedeli aspoň energetické hodnoty výrobkov. Neviem, či najlepšie e, je to navrhovať práve v tomto nariadení, to je sporné, ale politický zámer je jasný. Keď hovoríme o e, etiketáži, a označovaní chápem, aké aké citlivé je, je, sú otázky s označovaním. Mali by sme byť tiež e, flexibilní pri pomoci našej polnohospodárstvu pri uspôsobovaní sa na klimatické zmeny a zavadzanie viac odrôd vína. Hoci tu aj nie je spravodajca, rada by som vedela určité vysvetlenia, prečo pozmenuje návrh E, reš- obmedzovať e, počet odrôd, pretože som tieto restrikcie nepochopila. Thank you very much. Mr. Hausling now. Pán Hausling. Ďakujem pekne. Myslím, že to je najmenej e, vzrušujúca časť reformy SPP. Určite sa budeme musieť baviť ešte o iných, ktoré sú určite napínavejšie. Tu je e, o spoločnú organizáciu trhu. V podstate dokážem e, podporiť návrh komisie a tie pozmeňujúce návrhy pána Dorfmana. Otázka znie, či sa, sa u tých e, starších odrod chceme obmedziť na jednu. Sú tu určite podľa mňa ďalšie, ktoré by sa dali schváliť. O tom sa dá diskutovať. Neviem, či je dobrý návrh povedal aj Erik Andriev eh, vo výbore pre poľnohospodárstvo, eh, správať sa eh, rovnako k, od, k dezalkoholizovanému vínu, to by sa tým potom rýchlo stalo rovnakým produktom u že viac predpisov, viac informácií je v poriadku. Musíme sa ale v končnom dôsledku baviť, o akom množstve hovoríme, aby to nebolo neprehľadné. Ešte jedna vec, ktorú, sme, ktorú by sme my chceli dnes do diskusii, e, to je trh s mliečnými výrobkami. My tu hovoríme len o, o víne, to je určite veľmi zaujímavé a veľmi kontroverzná oblasť v niektorých regiónoch, ale o jednej oblasti sme nehovorili, o, u mlieka môžu európsky e, výrobcovia spájať len 3 keď sa pozrieme na úlohu, ak chceme posilniť mliekarenskú úlohu Musíme e, premyšľať e, o ďalších e, obmedzeniach, hraniciach, aby mohli voči obchodu a voči trhu byť konkurencieschopní. V tomto ohľade budú potom zajtra naše pozmenujúce návrhy. Ďalší členovia, ktorí by chceli ešte v tejto téme vystúpiť, ďalší poslanci. Ak tomu tak nie je, predstaviteľ komisie pán Seller. Nech sa páči. Ďakujem pekne a ďakujem i spravodajcovi za jeho e, prínos pre túto rozpravu, kde ide o e, pozmenenie nariadenia o organizácii trhu a ďalšie e, zo pár komentárov k tým otázkam, ktorých sa ujal spravodajca. Všetky sa týkajú v rámci toho nariadenia oblasti E, vinárstva e, je veľmi opatrný, pokiaľ ide o návrh komisie. Pre e, zrušiť niektoré zákazy, pokiaľ ide o klasifikáciu určitých sort, hlavne, najmä, najmä tie, ktoré sú súčasťou Vitis Bruska je menej ambiciózny on ako spravodajca, než samotná komisia podporuje návrh komisie, pokiaľ ide o zakázané e, e, odrody. Komisia je presvedčená, že pretrvávajúca politika, e, pokiaľ ide o iné odrody než Vitis viniferum, E, sú tu dôvody e, zdravotné, ktoré sa spomenuli i dnes e, niektorými z vás, ale ekonomické takisto dnes. Je tu veľa vedeckých dôkazov, že tie obavy aj zdravotné, ktoré tu boli po desiatky rokov dôvodmi pre reštriktívnu politiku, dnes neexistujú. Tieto isté vedecké dôkazy podporujú pozitívnu úlohu odolnejších odrôd pokiaľ ide o znižovanie e, používania pesticídov e, e, až 80 v porovnaní s tradičnými odrodami na báze vitis vinifera. Viem, že spoločne s komisiou si spravodajcia myslí, že víno dezalkoholizované a čiastočne dezalkoholizované môže používať rovnaké režimy ako víno. Komisia si myslí, že pre dnešný vinný trh je tento návrh veľmi relevantný i pre ten budúci, ktorý bude čoraz globalizovanejší a konkurencieschopný. Takže je povinnosťou európskych politikov, európskym vinárom ponúkať všetky možné nástroje, aby dokázali konkurovať a súčasne chráti, chrániť spotreby e, tela dobrým označovaním tejto novej kategórie výrobkov Viem, že spravodajca e, v svojom návrhu e, sa zaoberá i veľmi citlivou otázkou e, nutričných hodnôt a zložiek na, o etiketách, ale nehovorí, teda tej druhej časti hovorí menej o tom počte zložiek. V júni 2018 náš návrh neobsahoval tento aspekt nie, že by sme si nemysleli, že je dôležitá táto, tento aspekt. Naopak, dôvod bol ten, že v tom čase, keď pre komisia prijímala návrh, prebiehal i ďalší proces, ktorý začal na základe správy komisie z roku 2017 k popinnému označovaniu zložiek a nutričných hodnot všetkých alkoholických nápojov, kde sa spustil ten e, autoregulačný postup e, priemyslu e, lieho, liehovarského a vôbec vyrábajúceho alkohol. Je tu silný tlak z, víno, z vínerského e, sektoru mať pravidlá, ktoré sa budú uprav, vzťahovať na tento sektor, na víno. E, tá, tá o, po rokoch či desaťročiach e, odporu voči takémuto postupu, kde by sa podporovala transparentnosť na e, etiketách. Komisia sa so záujmom pozerá na sek- e, sektorálne návrhy, ktoré by mohli vzísť z rozpráv v parlamente či rade. Súčasne však pripomíname, že bez ohľadu na od právnych nástrojov treba dosahovať dvojnásobný cieľ. Na jednej strane zabezpečiť vysokú mieru ochranu spotrebiteľov a na druhej strane, aby e, sa dobre financoval e, vnútorný trh v tejto oblasti. Ďakujem. Ďakujeme. Pani Gardini. Nech sa páči, chcete prispieť do tejto diskusie? Ďakujem. Áno, samozrejme. Ja všetko postúpim, čo tu dnes bolo povedané kolegovi Dorfmanovi a spravodajca bude samozrejme pokračovať v práci. Na tomto spise ďakujem. Ďakujem za účasť na diskusii. Termín na predkladanie pozmeňovacích návrhov je 29. november o 11. a hlasovanie vo výbore Envy bude 29. januára. Now, dear colleagues, it's a pleasure to have... Kolegyne, kolegovia, s veľkou radosťou vám predstavujem pána Hansa Potnera, ktorý predstaví osobitnú správu IPCC. Pán profesor e, je spolupredsedom pracovnej skupiny e, 2 v IPCC, ktorá sa sústredí na e, dôsledky klimatických zmien a hovorí o e, tom, ako ovplyvnia klimatické zmeny sociálne systémy a skúma takisto, ako by sa ľudia mohli prispôsobiť globálnemu oteplovaniu. Profesor Potner má veľké skúsenosti s aktivitami IPCC, bol spoluautorom 5. hodnotiacej správy, ktorá bola ukončená v roku 2014 a otvorila cestu rokovaniam o KOPE 21 v Paríži. Paríž, Parížská dohoda bola prijatá v roku 2015 a tam 197 štátov sa dohodli, že obnovia e, zvýšenie globálnej teploty na e, menej ako 2 stupne Celzia v porovnaní s predindustriálnou érou a budú sa snažiť limitovať zvýšenie na 1,5 stupňa Celzia. Vlády celého e, sveta vyzvali IPCC, aby pripravil osobitnú správu v roku 2018 o tom, aké dôsledky na svet bude mať zvýšenie globálnej teploty o 1,5 e, pardon, stupňa Celzia. A takisto táto správa e, sa venuje globálnym emisným trasám skleníkových plynov. Táto správa bola ukončená v oktobri 2018 a e, zapája sa priamo do kontextu dialógu s Talanoa. Je to medzinárodný proces, ktorý hodnotí kolektívne snahy e, plniť Parížskú dohodu. Ďakujem za pozvanie. Som veľmi rád, že môžem hovoriť o e, globálnom oteplovaní a o tomto cieľi 1,5 stupňa Celzia. Chcem hovoriť o tom, aké výhody má tento prístup 1,5 stupňa. Tie dôsledky mm, globálneho oteplovania sú našou hlavnou orientáciou. Podľa toho musíme prispôsobovať naše mitigačné snahy. Táto osobitná správa skúma aj e, scenár 2 stupne a 1,5N porovnávame s otázkou, či môžeme hovoriť o nejakých rozdieloch v možných dopadoch a to je veľmi užitočné cvičenie, pretože si vytvárame určitú perspektívu na Parížskú dohodu. 1,5 stupňa Celzia vieme, že bude viesť k menej extrémnym e, výkyvom počasia a menej e, extrémnym teplotám a zrážkam. Do roku 2100 e, sa, by sa takisto menej zvýšila hladina oceánu, ale bolo by to skombinované s extrémnymi úkazmi aj tak, ale tých 10 cm je veľký rozdiel a e, aj po roku 2100 ešte môže pokračovať zvyšovanie e, sa hladiny oceánu, ešte po stáročia. A toto, sa, toto tvrdenie sa objavuje v vedeckej literatúre. 10 miliónov ľudí menej bude vystavených do roku 2100 dôsledkom zvyšujúcej sa hladiny oceánov a menej pobrežných ekosystémov bude trpieť, ak obmedzíme zvýšenie na 1,5 stupňa. Keď porovnávame 1,5 a 2, e, prispeli k týmto skúmaniam rôzne sektory. E, menej by sme takisto poškodili biodiverzitu a rôzne druhy. Takisto by sme stratili menej výnosov poľnohospodárskych plodín, ako obilia alebo ríže a takisto aj e, disponibilita vody. E, keď dosiahneme cieľ 1,5, tak e, o 50 menej bude nedostatku vody. Keď sa pozrieme na problém s biodiverzitou, väčšinou sa sústredíme na terestriálne druhy, ale musíme sa pozrieť aj na morské štúdie a tie nám hovoria viac o rôznych účinkoch a my sme takisto aj v tejto oblasti porovnali 1,5 e, a 2 a tá šedá oblasť, ktorú vidíte e, medzi 2 a 4 stupňami tak e, hlavne v nižších šírkach zemepisných by sme stratili veľmi veľa druhov, najmä korálne, korály a v teplých vodách by sme stratili veľa morských druhov, ale takisto aj Severné more by bolo ovplyvnené rýchlosťou oteplovania klimatických zmien. Čiže aj stupeň oteplovania, aj rýchlosť e, by tu urobili určité rozdiely. Keď porovnávame 1,5 a 2 stupne, môžeme povedať, že Takisto pri 1,5 stupni je nižšie riziko pre rybolov e, v nižších e, zemepisných e, šírkach pretože veľa ľudí tam práve závisí od rybolovov. Do roku 2050 o niekoľko 100 miliónov menej ľudí bude exponovaných klimatickým rizikám a bude menej trpieť chudobou. Čiže opäť e, ľahšie dodržíme ciele udržateľného rozvoja OSN, keď odmedzíme oteplovanie na 1,5 stupňa. A opäť, keď porovnávame tieto dva scenáre, a už to začína teraz, e, je tu e, príliš vysoké riziko pre Arktický oceán, pre suché regióny, e, malé ostrovné štáty a najmenej rozvinuté štáty. Veľká motivácia prichádza práve z týchto zraniteľných oblastí a regiónov a od ľudí, ktorí tam žijú. Keď porovnávame 1,5 a 2, e, pri 1,5 máme nižšie riziko pre zdravie, pre živobytie ľudí, potravinovú bezpečnosť, dodávky vody, bezpečnosť ľudí a hospodársky rast v scenári 1,5 e, máme k dispozícii oveľa väčšie možnosti adaptácie a to zasa znižuje klimatické rizika. Menej adaptácie bude potrebnej pri scenári 1,2 v porovnaní so scenárom 1,5 v porovnaní so scenárom 2. Takisto sa pozeráme na rizika. E, tuto vidíte v e, farebných kódoch. A E, dole vpravo vidíte vysvetlenie, vidíte legendu e, tých jednotlivých rizík a nestanoviteľné riziko je bielou farbou, mierne riziko je žltou farbou, potom máme vysoké a veľmi vysoké riziko a v každej tejto kategórii rizika je tam určitý e, popis, kde si môžete prečítať, čo sa stane, ak sa dosiahne táto miera rizika. Integrované sektory um, majú veľké e, príčiny na obavy. Už sa to riešilo aj v predchádzajúcich správach. Máme tu jedinečné ohrozené systémy ako koralové útesy, arktické ekosystémy a potom globálne agregované dopady. A vidíte tu obe, opäť porovnanie scenárov 1,5 a 2 a vidíte, že v niektorých prípadoch sme už dosiahli vyššie riziko E, pre scenár 1,5, ale riziko sa e, zvyšuje postupne a najmä v prípade ohrozených jedinečných systémov bude oveľa vyššie to riziko pri scenári 2 stupňa. Potom tu máme extrémne úkazy počasia zakruškované. Viete, že máme stále väčšie škody a straty v dôsledku extrémnych búrok a záplav a podobných ukazov. A to opäť budeme stále viac musieť zohľadňovať. A potom sú tu jedinečné udalosti veľkých rozmerov. Napríklad uh, uh, kolaps uh, alebo roztopenie sa polárnej ľadovej pokrývky. To sú jednorazové jedinečné udalosti, ktoré takisto sú ovplyvňované tými scenármi 1,5 a 2. Ďalej o vplyv globálneho oteplovania na arktické ľadovcové systémy. V scenári 1,5 by sme boli schopní si zachovať nedotknutý e, nejaký ľadové čas ľadovca, ale v scenári 2 stupne a viac je e, pravdepodobnosť zachovania arktického ľadovca veľmi nízka. Netýka sa to ale len ľadovcov. Vidíte tu aj, eh, že to má vplyv na ekosystémy, vidíte tam jedno typické zviera, ale ovplyvňuje to aj nás, pretože teplejšia Arktída opäť eh, ovplyvňuje reguláciu teploty na severnej pologuli, eh, budú sa meniť vzorce leta, zimy. Nedávno sme mohli pozorovať, ako sa odrážajú tieto zvýšené teploty a v akej súhre je Arktída a naše zemepisné dĺžky. No a teraz špecifickejšie, e, koralové útesy v teplých e, vodách. Už vidíme, že koralové útesy na mnohých miestach miznú kvôli klimatickým zmenám. Kombinuje sa to s inými vplyvmi, stresovými faktormi. Tu je vysoké až veľmi vysoké riziko a chystáme sa na to, že stratíme obrovské plochy týchto koralových útesov. Predpoklady hovoria, že 70 až 90 týchto koralových útesov odumrie aj v scenári 1,5 stupňa Celzia a s tým e, stratíme e, napríklad aj e, rybolov, menší pobrežný rybolov, i keď tie ryby nevyhynú všetky, ale človek z nich už nebude môcť toľko profitovať a ťažiť. Potom tu vidíme arktický región. Tu je e, opäť zmena rizika z vysokého na veľmi vysokého, keď meníme scenár z 1,5 na 2. Potom pobrežné záplavy podobne a potom nesmieme zabúdať ešte na Eh, jeden tichý faktor a to je eh, chorobnosť a úmrtnosť ľudí, ktorá je spojená so zvýšenými teplotami. To pozorujeme už aj v Európe, aj v iných regiónoch sveta. A toto sa nedotýka iba ľudí, tam je riziko eh, sa zvyšujúce z mierneho na vysoké, keď zmeníme scenár z 1,5 na 2, ale týka sa to aj iných cicavcov, dobytka a E, rôznych zvierat, ktoré takisto budú ovplyvnené vysokými teplotami, pretože majú rovnaký princíp regulovania teploty ako človek. Takže jednoznačne, ak zachováme scenár 1,5 stupňa Celzia, e, bude menšie poškodenie. Aby som to ilustroval, čo sa deje v teplých vodách, kde žijú korolové útesy, už posledná hodnotiaca správa o tomto hovorila. Vidíte, vidíte tú ilustráciu, ako sa mení zdravý koralový útes, ktorý vidíte na ľavo. Sú tam e, malé e, riasy, ktoré e, žijú v týchto koraloch. Potom vidíte v strede vybielené koraly, ktoré museli vypudiť svoju riasu pretože sa zvyšila teplota vody. Ak to zvýšenie teploty je len krátkodobé, e, korál môže opäť e, začať e, hostiť svoju riasu, ale ak to zvýšenie teploty je dlhodobé, tak ten korál odumrie, potom je zadusený zelenými morskými hriasami a už sa neobnoví. Takže toto sa teraz deje, toto prebieha a my sa musíme teraz snažiť o minimalizáciu tohto poškodenia zo všetkých síl. Keď si pozriete záber z vesmíru, vidíte, že v roku 2016, teda nedávno, e, toto riziko sa začalo opäť zvyšovať. Koralové útesy, e, ako napríklad austrálske koralové útesy, stratili ďalšie veľké percento plochy a celkové riziko je, že v scenári 1,5 stupňa odumrie až 90 austrálskeho koralového útesu. Správa zdôrazňuje takisto tie trasy, cesty, ktoré môžeme zvoliť, aby sme si zachovali cieľ 1,5 stupňa Celzia najambicioznejší scenár, ten vidíte v hore vľavo a najmenej ambiciozný scenár vidíte vpravo dole. A vidíte tu veľké rozdiely medzi týmito scenármi. Nevidíte tam e, v podstate v prvých dvoch scenároch takmer žiadnu žltú plochu. Tá žltá plocha, to je proces, ktorý nazývame BEX, používanie bioenergie a zachytávania uhlíka a, a ukladania uhlíka, ktorý sa odoberá z atmosféry. Takže tento proces BEX e, prináša aj rizika pre ekosystémy, biodiverzitu a potravinovú bezpečnosť, pretože e, pestovanie plodín na výrobu energie konkuruje pestovaniu plodín na konzumáciu. Čím viac sa budeme snažiť o znižovanie emisí, tým viac budeme závisieť od technológie ako BEX a FOLU. Potom to je iný spôsob využívania pôdy, to, je efektívnejš- to sú efektívnejšie riešenia, ktorými by sme mohli limitovať zvýšenie na 1,5 stupňa Celzia. Čiže BEX to je ten veľký rozdiel v týchto scenároch. Čím dlhšie budeme čakať s opatreniami, tým viac budeme musieť e, spoliehať na túto technológiu. Ambiciozne redukovanie emisí bude minimalizovať e, potrebu odstraňovania uhlíka z atmosféry pomocou ukladania uhlíka. Malo by to takisto dobré dopady na ľudské zdravie. Boli by sme schopní ešte obnoviť niektoré ekosystémy. E, takisto by sme boli schopní zachrániť viac biodiverzity produkty a e, neohrozili by sme tak potravinovú bezpečnosť, nebola by veľká konkurencia vo využívaní pôdy. E, vo všetkých týchto cieľoch udržateľného rozvoja OSN e, máme dôležité aspekty, ktoré musíme zohľadňovať. V správe o 1,5 je takisto záver, ktorý hovorí, že ak dodržíme 1,5, tak prispiejeme k, do, dosiahnutiu týchto rozvojových cieľov OSN. Sú tu analyzované jednotlivé sektory, ich energetická e, potreba, e, energetická dodávka, takisto pôda a e, znázorníme tu aj synergie, ktoré môže, byť, môže mať naša práca a tieto udržateľné ciele. Čiže stále sa dostávame k tomu záveru, že výhodnejší scenár je 1,5 a nie 2 stupňa Celzia. A pri využívaní týchto technológií by sme nepociťovali to, veľa nevýhod. Ale ako ste už asi pochopili z prezentácie, 1,5 stupňa to je iba kompromis, to nie je, to nie je raj, to nie je náš vytúžený cieľ, to je iba kompromis musíme si uvedomiť, že na tejto trase sa nachádzajú určité body obratu. Ešte stále napríklad nie sme dostatočne informovaní o citlivosti a odolnosti polárnej ľadovej pokrývky a ako ovplyvní jej roztopenie hladinu oceánov. Ešte sa robí iba výskum. Začíname chápať viac, ale zatiaľ sa zdá, že existuje bod obratu niekde medzi 1,5 a 2 stupňami Celzia, e, a v tom okamihu, e, keď to dosiahneme, túto teplotu, e, tak e, sa ten ľadovec roztopí tak, že hladina oceánu by stúpla o niekoľko metrov, čiže je to veľmi nebezpečné, je to obrovské riziko, i keď dodržíme 1,5 stupňa Celzia. My by sme sa vlastne dostali týmito hodnotami do paleohodnôt pred 125 tisíc rokmi bola uh, približne uh, uh, rovnaká teplota, o ktorej hovoríme, a hladina oceánov bola o 5 až 9 metrov vyššia. Takže to je potrebné vziať do úvahy. No a naposledy, kedy atmosféra mala viac ako 400 ppm CO2, to je približne súčasný stav. Teraz máme 405 za posledný rok. Tak, takýto stav bol pred 3 až 5 miliónmi rokov na Zeme guli a vtedy bola hladina oceánov vyššia, ako, o, vyššia o viac ako 7 metrov ako dnes. Keby sa roztopil úplne všetok eh, ľadovec aj na severnej a na južnej pologuli, tak by sa e, mohla hladina e, zdvihnúť o 65 metrov. S tým by sme sa nemali zahrávať. Parížská dohoda už hovorí o tom, že je to veľmi naliehavá e, záležitosť, ale zároveň vidíme, že spoločnosť je úplne nehybná. Politika je paralizovaná a nikto nechce konať. Nikto nechce transformáciu a mnohé štáty reagujú podobným spôsobom. My sme sa dopracovali k určitým E, záverom na, v našej správe, pokiaľ ide o realizovateľnosť, môžeme povedať, že podľa chemi- chemikálnych a fyzikálnych zákonov je možné obmedziť e, oteplenie na 1,5 stupňa Celzia. Áno, to je pravda. A disponujeme už technológiami, ktoré by nám mohli um, umožniť e, prijať mitigačné a adaptačné opatrenia, aj e, keď sa zvyši teplota len o 1,5 stupňa Celzia, áno, je to realizovateľné, i keď samozrejme technológia sa musí naďalej rozvíjať. Je potrebné ale presmerovať finančné toky. Napríklad musíme ukončiť dotácie fosílnych palív, ale aj to je realizovateľné. Nie je dôvod, prečo to neurobiť. Avšak veľkou prekažkou v súčasnosti je, že nám chýba informovaná politika, informované politické rozhodnutia. Zdá sa, že na tom toto všetko viazne v súčasnosti. Ehm, toto je presne ten dôvod, prečo svet sa nikam nehýbe a nesnaží sa o zmiernenie dopadov klimatických zmien. Takže ako sa tam dostaneme? Je tak obmedziť Oteplovanie o jeden, eh, na 1,5 eh, stupňa Celzia musia poklesnúť eh, emisie do roku 2030 o 45 to znamená v porovnaní s hodnotami z roku 2010, v porovnaní s 20 pri dvoch stupňoch. No a aby sme dosiahli 1,5 stupňa, bolo by potrebné e, sa dostať e, k čistej nule okolo roku 2050. No a potom zníženie emisí CO2, e, vrátanie polnohospodárstva by malo bezprostredné pozitívne účinky aj pre ľudí. Takže kľúčové posolstvá sú tieto zmeny klímy už ovplyvňujú ľudí, ekosystémy a životné podmienky na celom svete. Obmedzenie oteplovania na 1,5 stupeň, stupňa Celzia nie je nemožné, ale vyžadovalo by skutočne bezprecedentné zmeny vo všetkých aspektoch spoločnosti, vrátanie správania sa ľudí. Sú jasné prínosy, keď sa podarí udržať oteplovanie na 1,5 stupňa Celzia v porovnaní s 2 stupňami. A to a, a každý, každý jednotlivý aj čiastkový úspech je veľmi dôležitý a e, obmedzenie na 1,5 stupňa Celzia by e, umožnilo dosiahnuť e, rozvojové ciele. Takže každý aj čiastkový úspech skutočne veľmi dôležitý. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem. Ďakujem vám za prezentáciu, pán profesor. Bolo to veľmi poučné. A teraz, kolegyne a kolegovia, máte možnosť e, vyjadriť sa, vzniesť otázky a pripomienky. Takže bude to e, na princípe KHDI, takže e, kto sa prihlási, dostane slovo pán Líze. Ďakujem pekne. Ďakujeme, pán profesor. Poznámka a potom otázka. Na záver sme videli tú priesvitku, kde politici si e, skrývajú hlavy do piesku. Tu mali by sme trošku diferencovať v porovnaní s nejakým brazilským novým prezidentom alebo s Trumpom, ktorí spochybňujú Paríž. By ste nemali toto rozprávať tým, ktorí tu sedia pred vami. Som veľmi hrdý na to, že pred pár mesiacmi Todd Stern, bývalý hlavný poradca Obamu, pre klimatické zmeny povedal, že bez Európskej únie by Parížská dohoda ne, neexistovala. Preto je nesprávne jednoducho politikov bez hľadu na to, z akého regiónu sú, dáte do jedného vreca. Moja prozba, prosím, diferencujte trošku toto na, na budúce. Druhá vec potom, čo si viac by som rád počul k vašej záverečnej poznámke práve kvôli Trumpovi a, a ten prezident e, Brazílie, ktorého neviem ešte ani meno, ešte horšie je to ako u neho, ako u Trumpa. Je ťažko ľuďom vysvetliť, že my ako svetové obyvateľstvo dokážeme naše snahy, ak by sme sa doma chceli dostať 1,1,5 stupňu. Každá desatinka, a to povedal ten prezident, to je pre nás dôležitá munícia, keď, keď členské krajiny hovoria, že to nemá zmysel, že budú, keď veď Brazília a USA nerobia nič, my musíme povedať, že my môžeme prispieť svojim dielom spolu s ostatnými. Prosím toto jasnejšie vysvetliť. Ďakujem. Ja ďakujem. Sú ešte ďalšie otázky, alebo zodpoviete teraz? Dobre. Pán Hausling, prosím. Ja, vielen Dank für... Ďakujem za vašu prednášku Naozaj je stiesňujúce vidieť, keď počujeme o odlesnení 7 tisícich štvorcových kilometrov v Brazílii, tak to sa niekde musí e, na svete odzrkadliť. Zalesňovanie by malo byť e, tendenciou. Vidíme, že to odlesňovanie v takejto dôležitej krajine napreduje ešte rýchlejšie. Aké to má dopady? Je to globálny trend, aj v iných krajinách. Moja špeciálna otázka sa týka úlohy polnohospodárstva. Vo vašom scenári e, má veľký význam táto časť, čo mňa prekvapuje, že že tu spomínate biopalíva a u nich je sporné, minimálne sporné, či sa budú podielať na znížení CO2 e, a takisto ukladanie CO2, ako ho možno realizovať, pretože vaše scenáre hovoria, že bez technického opatrenia to vôbec nebude fungovať. Ale ako by to malo fungovať? Veď i tu sú rizika. A ešte ďalšia konkrétna otázka. E, s takouto formou polnospodárstva dosiahneme tie cieľe minimálne e, sa veľmi nízko hodnotí rajský plyn napríklad, bude to problém nielen e, e, kvôli dobytku, ktorého produkuje, ale aj veľa zdrojov potrebujeme na vytváranie mesa. Ako vidíte tie, tieto príležitosti? Pán Líze, máte pravdu, ja sa tiež ako európsky politik necítim adresovaný tou, e, tou karikatúrou. V Nemecku dosia, dos, E, máme ciele, existujú horšie veci, ale európske vlády, európsky politici majú rovnako e, svoj diel zodpovednosti. Much, Ďakujem. A teraz pani Gutland, prosím. A potom môžete odpovedať. Ďakujem, pani predsednička. A ďakujem vám, pán profesor Potner, za zaujímavú a dôležitú prezentáciu a za e, správu. Je to najdôležitejšia správa tohto roka podľa môjho názoru prichádza včas a dostávame tam informácie, ktoré potrebujeme. E, tá správa ma pozbudzuje rovnako aj, ako aj jedno E, dievča vo Švédsku, e, ktoré e, takisto, ktoré sa stalo slávne tým, že prehovorila pred švedskými politikmi a parlamentom, čo treba robiť v záujme klímy. Takže potrebujeme skutočne konať. Vy ste nám povedali všetko, čo potrebujeme vedieť, ale aj tak mám ešte nejaké otázky ohľadom toho, čo ešte potrebujeme a o čom ste sa možno ešte nezmienili, čo by sme mali robiť, pokiaľ ide o zníženie emisí. V roku 2030 máme e, splniť 40-percentný e, cieľ a my sa domnievame, že by to malo byť 55% tu v parlamente. E, mohli by ste sa k tomu vyjadriť? A Hovorili ste o zvier- e, zvieracích druhoch. Mohli by ste nám povedať, koľko zvierat by uhynulo, keby e, sa zvýšila e, teplota od 1,5 až, o 1,5 až 2 stupne, koľko by druhov neprežilo. A potom ešte posledná otázka. Tá sa týka lesov. Ja som z krajiny, ktorá je bohatá na lesy, som zo Švedska. Ako môže podľa vás o názoru les, zalesnená plocha, prispieť k ukladaniu, zachytávaniu uhlíka a ako alternatíva pre e, fosílne paliva, ako teda môže zalesnená plocha prispieť k zníženiu emisí Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ospravedlňujem sa, ak som niečo, ak niečo vynechám v tých, čo bolo zahrnuté v otázkach, ale e, k tomu, čo povedali kolegovia z Nemecka, určite som nechcel na nikoho tu v tejto miestnosti poukazovať. v súvislosti s nejakou nečinnosťou alebo nevedomosťou ohľadom zmien klímy. My vieme veľmi dobre, že um, Európska únia uh, sa angažuje v rôznych mierach uh, boj proti zmenám klímy, ale toto bola globálna analýza a išlo o globálny obraz, takže tu nejde o Európu, ale o globálny pohľad a o samozrejme e, konkrétnych ľudí, a pochopiteľne nešlo o ľudí, ktorí sú tu v tejto miestnosti. Pokiaľ ide o tú otázku, ktorá sa týka energii, o aké e, bioenergie ide. Je, ide v prvom rade o bioenergiu zo, zo sektora polnohospodárstva. E, vieme, že napríklad v Nemecku je veľmi intenzívne, intenzívny chov dobytka, a e, produkcia bioplynu, ktorá s tým súvisí. A myslím, že na to sa treba pozerať kriticky. E, Vo výpočtoch BEX sa zohľadňuje napríklad e, aj lesná plocha a produkcia primárnej energie a zachytávanie CO v týchto Eh, geologických úložiskách. Toto v tej správe je uvedené ako technológia, ktorá umožňuje eh, vyrátať aj dôsledky a náklady, ktoré s tým súvisia, pokiaľ ide o obmedzovanie alebo zmierňovanie. Samozrejme, malo by sa to ešte viac diversifikovať, ale v súčasnosti je to ten ekonomický prístup k odstraňovaniu CO2 zo vzdušia a e, e, ide tu o, ukladanie CO2 v podzemných geologických vrstvách. No a e, samozrejme je tu aj otázka, ako to prijíma verejnosť. Táto technológia sa využíva, pokiaľ viem, v Norsku, kde sa práve oddelujú od CO2 tie prírodné plyny a v podstate sa e, CO2 viaže určitým spôsobom chemicky a ukladá sa pod e, e, Severný, Severným morom. Takže samozrejme sú otázky, ktoré s tým súvisia, ktoré treba odpovedať A na záver by som povedal, že e, najlepšie by bolo pochopiteľne zamedziť tomu, to by bol ten správny záver, ale dostávame sa tým k druhému bodu, e, kde ste hovorili o NO2 a e, takisto o produkcii mesa. Samozrejme, mali ste pravdu, v našej správe IPCC sa o tom hovorí a o dôsledkoch, ktoré to má pre ľudí e, znižovanie e, celkovej spotreby mesa, to je súčasť zmien ľudského správania sa, ktoré sú e, potrebné. To znamená, treba obmedziť produkciu mesa a jeho spotrebu, každodennú spotrebu 80 až 90 To by výrazne prispelo a samozrejme nielen pri, pokiaľ ide o produkciu NO2, ale aj NOx, ale ďalších, ďalších plynov. Pretože e, čím väčšia je produkcia CO2, tak samozrejme tým väčšia je produkcia ďalších reziduálnych e, e, plynov a to takisto ne, nemožno zanedbávať, lebo takisto sú veľmi dôležité práve pokiaľ ide o vytváranie skleníkového efektu. Takže o týchto sektoroch sa tam hovorí a ešte otázka z, od švédskej poslankyne. Myslím, že už som odpovedal na otázku, ktorá sa týka zalesnenej e, plochy a zalesňovania a e, obnovovania ekosystémov. Toto by mohol byť veľmi dôležitý krok, samozrejme v e, kombinácii s ambicioznými cieľmi na zníženie emisí, emisí a tým by sa vlastne mohli podčiarknúť tie aspekty, o ktorých som hovoril, napríklad e, e, produkcia potravín e, pre ľudí, zachovávanie ekosystémov, ochrana na biodiverzity. A toto všetko by malo prínosy pre klínu. Podľa mňa, ja nie som politik, ale podľa mňa treba urobiť určité veci. A na to som prišiel v priebehu svojej práce. V prvom rade by sa politici všade mali dohodnúť na ďaleko siahlých štruktúrálnych zmenách, rámcových zmenách na zníženie CO2, e, aby jednoducho sa produkcia CO2 stala niečím, čo je pre toho, kto ju produkuje, finančne náročné. A to znamená, mm, aby e, tí, ktorí produkujú CO2 v priemysle a v e, poľnohospodárstve boli za to určitým spôsobom finančne e, postihnutí, aby to pre nich bolo drahšie. Medzinárodná spolupráca je v tomto smere potrebná a tým sa dostávame opäť k otázke, ktorá tu zaznela na začiatku a tá sa týkala medzinárodnej spolupráce. To je e, základná podmienka, základný predpoklad. E, vzhľadom na to, aká je súčasná situácia. No a teraz tie jednotlivé ciele Európskej únie, tá požiadavka 1,5 stupňa 45, stupňo, 45% zníženie v porovnaní s roku 2010. E, tá, ten pôvodný referenčný rok je 1990 a keď e, vychádzame z roku 1990 v prípade Európskej únie a porovnáme to s rokom 2010, tak e, tam bolo 10% zníženie. A keď si to zrátame, tak v podstate by sme sa dopracovali k hodnote 55 aby sme dosiahli tú globálnu, to globálne zníženie, ktoré potrebujeme. Ale to by znamenalo, že by všetci mali, museli ťahať za eh, jeden povraz a eh, mm, rozvojové eh, krajiny sa dovolajú práva v podstate postupovať ináč než rozvinuté krajiny, krajiny ako Turecko alebo krajiny, e, africké krajiny samozrejme e, chcú, aby mohli produkovať viac e, CO2. Takže čím menej tieto krajiny budú robiť, tak tým viac musia robiť tie priemyselne rozvinuté krajiny, aby sa dosiahol ten cieľ. No a pokiaľ ide o vašu otázku týkajúcu sa, týkajúcu sa úmrtnosti, tie fyziologické aspekty a príslušný kontext. E, Už e, nemám tu konkrétne čísla, pokiaľ ide o riziko umrtnosti dobytka. E, to sa v tejto správe nepodarilo presne vyčísliť, ale z primárnej vedeckej literatúry vieme, že všetky cicavce sú závislé od toho, ako sa bude dariť regulovať e, teplotu a to práve v dôsledku toho tepelného stresu, ktorému podlieha dobytok. Takže tieto, e, toto, toto sú tie základné indikátory, ktoré súvisia s úmrtnosťou e, dobytka a tá správa hovorí jasne o tom, že úmrtnosť dobytka v súvislosti, alebo sa bude zvyšovať v súvislosti so zmenami klímy. klímy. No a pokiaľ ide o ľudskú úmrtnosť. E, tam to bude zachádzať, to, to bude znamenať e, e, desiatky až stovky tisíc úmrtí, ak sa nám nepodarí situáciu dostať pod kontrolu. Eh, napríklad eh, v roku 2003 bola, eh, bol veľmi vysoký výskyt mortality práve v dôsledku výkyvov teploty a samozrejme z týchto čísel môžeme vychádzať pri prognózách a pochopiteľne ľudia, ktorí sú chudobní alebo nejakým iným spôsobom znevýhodnení, na tom budú ešte horšie, takže zvyšovanie teploty môže znamenať, že na niektorých miestach e, planéty v podstate nebude možné žiť práve v dôsledku zmien klíny. Ďakujem vám. Ešte stále sa hra, hlásia e, traja rečníci, pani Divazi. Ďakujem za vaše vystúpenie. Je dobré mať takéto vyjasnenie, porovnávať pardon, 1,5 stupňa voči 2 stupňom. Je to veľmi jasné. Energetický balíček, klimatický balíček, ktorý eh, v rámci energetickej únie bol hlasovaný v parlamente, 30 obnoviteľných energií do 2030, 3,5 účinnosť a ďalšie hodnoty. Tu sme bojovali eh, dlhodobú stratégiu. V stredu náš komisár od, odprezentuje dlhodobú stratégiu a opiera sa o 1,5 Ale toto sme dali v roku 2005 e, skleníkových emisí. Ale ako vidíte vy e, prís, e, príspevok EÚ, myslíte si, že netreba mať takéto číslo do roku 2040? a takisto metánová stratégia. To e, vieme, že z dlhodobého hľadiska metán prispieva viac k efektu skleníkových plynov. Rada by som počula váš názor na toto a dnes v časopise Le Monde sa hovorí, že e, francúzske banky výrazne financujú e, naďalej benzín a e, uholnú energiu. Financie poskytujú 60 financií ide na fosílne energie. Bolo by treba zatlačiť na banky, lebo ak budú banky naďalej podporovať ďalej rozvoj fosílnej energii, tak ľudia, potom e, jednoduchí ľudia e, odmietajú e, zdanovanie nafty, pretože ako, čo robí vláda, ako, aký nám ide ona príkladom, čo robia banky, prečo ja mám to zaplatiť na daniach. Naozaj treba informovať populáciu a vzorom musia ísť práve politici, aby sme sa všetci na planéte splávali e, čo najvzorovejším spôsobom. Ďakujem a teraz pán Kebrandy, prosím. Ďakujem pani predsednička, ďakujem veľmi pekne pán profesor za to, že ste prišli a za to, že ste nás oboznámili s vašimi zisteniami a s vašimi názormi. To je takisto veľmi dôležité. To vaše posolstvo by sa mohlo vnímať ako pomerne temné, ale predsa len sú tam určité e, svetlé miesta, e, že sa teda podaži, podarí udržať e, tú teplotu na určitej úrovni za určitých podmienok, ako ste nám poukázali, ako ukázali na priesvitkách. Najväčšie nebezpečenstvo spočíva v tom, že spoločnosť nie je pripravená na tie radikálne zmeny, ktoré sú potrebné aby sa teda neprekročila tá hranica 1,5 stupňov. E, napríklad e, aj to, e, že aj mierne zmeny e, ceny alebo mierny nárast ceny e, pohonných hmot e, vyvoláva burlivé reakcie zo strany verejnosti. To takisto poukazuje na to, aká je situácia v tomto smere zložitá, pokiaľ ide o pripravenosť spoločnosti. No, a vy ste ale nehovorili len o obrovských technologických prielomoch v budúcnosti, ale aj o tom, že už teraz máme pomene veľa technológií, ktoré umožňujú niečo urobiť Takže mohli by ste nám povedať, e, čo ešte zásadného potrebné v oblasti technológií, aby sme dosiahli tie stanovené ciele. A pokiaľ ide o biodiverzitu, vy ste jasne povedali, e, ako sú na tom tropické koralové útesy, hovorili ste o bioenergiách a zachytávaní a ukladaní uhlíka, o tom, ako sú tie biosystémy a ekosystémy e, zraniteľné. Ale mohli by ste nám predsa len povedať, ak, čo sa dá očakávať, e, očakávať v oblasti biodiverzity, aj keď sa podarí dodržať tú hranicu 1,5 stupňa? No a potom tie body zlomu, body obratu, o ktorých ste hovorili. My máme obavy e, z toho, že sa nám situácia vymkne z rúk a práve preto nechceme prekročiť tú hranicu 2 stupňov a vidíme, že to máme v rukách, v našich rukách. Nože ale napríklad toto leto boli extrémne teploty a aj pred niekoľkými týždňami v Arkíde. Nemáte pocit, že už predsa len sa e, stávame svetkami určitého bodu obratu? A v tejto chvíli ďakujem. A pán Peričini, prosím. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem, pán profesor. Ja by som e, chcel e, povedať jednu úvahu a niečo sa opýtať, e, takisto aj v súvislosti s oznámením o, o, o globálnom oteplovaní. Ja by som to chcel trošku predsa len otočiť, to, čo ste povedali, a hovoriť o tom, aké sú prínosy toho, čo sa nám, eh, ak sa nám podarí dodržať eh, tú hranicu 1,5 až 2 stupne a nehovoriť o tom, aké sú len nebezpečenstva. Už teraz ale eh, treba povedať, že máme úmrtia, e, devastáciu a, a vôbec devastujúce e, hospodárske dôsledky e, toho, že sa o jeden stupeň už zvýšla teplota. Takže už teraz to pociťujeme na vlastnej koži. Tu sa, sa, v tej správe sa hovorí o veľmi dlhých časových obdobiach, ale e, e, ja nesúhlasím práve s tým, že sa odkazuje na takéto e, dlhé e, časové obdobia, že sa hovorí o koralových e, útesoch a tak ďalej. Ja si myslím, že by sme sa mali zamerať na to, čo už sa deje teraz bezprostredne, prosto to, čo už zažívame, napríklad pokiaľ ide o extrémne úkazy počasia. No a pokiaľ ide o tie nádeje, ktoré vkladáme do technológií, už nie som úplne rovnakého názoru ako vy pretože tí, ktorí ovládajú tieto technológie, pravdepodobne nesledujú tie isté cieľe, o ktorých vy tu hovoríte. No a e, vedecké hodnotenie týchto zmien klímy takisto možno nie je až tak dôležité ako e, to, ako informujeme ľudí o tom, aké sú dôsledky ničenia, životné, ničenia životného prostredia, lebo títo ľudia to vnímajú teraz. Ďakujem veľmi pekne. by, chcel by sa ešte niekto ďalší ujať slova? Ak nie, tak prosím, môžete pán profesor odpovedať na otázky. Ďakujem veľmi pekne za ďalšie spektrum otázok. Rád by som začal od problematikou redukcie emisí. Ak si myslíte, že do roku 2040 by Európska únia mohla mať nulové hodnoty, to je nulové čisté hodnoty, tak e, treba dodať, že nemám dosť informácií o podrobnostiach e, na pozadí. Vy ste spomenuli jednu z hlavných e, pre prekážok, vy ste spomenuli financovanie fosílnych palív, to sa bohužiaľ stále deje. Pokiaľ ide o financovanie uholnej energie, a e, tepelných elektrární. Toto naozaj najviac škodí e, budúcej e, klíme a mm, táto technológia by svetu veľmi stiažila zmierňovať dopady klimatických zmien, pretože v budúcnosti do roku 2050 v rámci cieľa 1,5 stupňa v súlade s Parížskou dohodou každé CO2, ktoré sa dostane do atmosféry, Keď potom sa bude musieť odstraňovať e, e, inde. Týka sa to hlavne dopravného sektoru. Viete, že letecká doprava a námorná doprava sú najväčšími, najproblematickejšími oblastiami, kde e, technológie ešte potrebujeme zlepšovať. To bola ďalšia vaša otázka. hoď máme vízie o princípoch, ktoré treba zlepšiť, aby sme nahradili fosílne paliva. Sú tu teda pred nami výzvy a ja si myslím, že to, čo, to čoho sme svetkami a čo som videl, čo pozorujem v Nemecku z ministerstva životného prostredia, posilnenie zdaňovania e, benzínových a naftových spalovacích motorov. To je prvý to krok, čo samozrejme frustruje ľudí E, ten čistý efekt by nemal navyšovať e, náklady pre zraniteľných a chudobnejších v našich krajinách. Inteligentná kombinácia nástrojov, to je politická úloha, ktorú treba riešiť, ak sa chceme vyhnúť frustrácii. A pokiaľ ide o rozvoj technológií, myslím si, že základný pro, e, problém je, že vôbec e, existujú. Musíme dosiahnuť vlastne e, rozsah ich implementácie. A to je tá výzva. A pokiaľ ide o alternatívne palivá, mám na mysli syntetické paliva, ktoré by sa mohli poskytnúť leteckej či námornej doprave. Ale potrebujeme tu obnoviteľné energie, e, prílivová, solárna, veterná energia, hydrogén, e, hydratácia a recyklácia CO2, ak sa teda ešte produkuje produkcia metánu potom e, organické paliva s dlhšími e, re, e, reťazcami uhlíkov. Tu vnímame potenciál, používa sa to na tých marginálnych častiach trhu. Ja mám voz, vozidlo z LPG a CO2 možno recyklovať práve takže napájaním takýchto zdrojov energie do siete. Je to však investícia spojená s eh, odstávkou dýzlových motorov. V tomto ohľade rovnovážny eh, súbor nástrojov, nepríliš podrobný, ale ktorý tak zastrešujúco bude tlačiť takmer opačným smerom, to by bolo veľmi užitočné. Takisto ten, tá zlepšenie energetickej účinnosti spolu s tým zmenou dosahov, tieto kombinácie by určite boli potrebné, ak chceme zrýchliť posun k alternatívnym zdrojom dopravy a možno v prechodnom dobi nielen zvyšovanie daní pre palivá. Verejná doprava by e, mohla byť bezplatná. Tu by bolo treba tým pádom veľa investovať. Správa bola veľmi explicit. Správa o 1,5 e, stupni bola veľmi jasná vo veci investícií z e, prospech ekonomických zmien tejto v tomto prechode e, niekoľko stoviek miliárd e, eur investícií sú potrebné. Transformácia, ktorá je potrebná, e, niektorí ľudia to pri, prirovnávajú k tým zmenám ekonomík, ktoré boli potrebné vo vojnovom období. Musíme tu tú úroveň rozbehnúť, začať staré metódy a nástroje. Zdanie sa nich, to je hlavný predpoklad východisko pre e, táto smerovanie. Pokiaľ ide ďalej o otázku biodiverzity, v poslednej hodnotiacej správe sme ešte neidentifikovali e, ktoré, e, druhy, ktoré by boli zanikli len samotnými e, klimatickými zmenami. Teraz je tu jeden druh, čiže je to kombinácia problémov a odstranie biodiverzity na, e, na určitých miestach, v nízkych zemepisných výškach. To neznamená, že vyhnuli strácajú v určitých oblastiach svoje habitaty a trópy sú oblasťou, kde sa to udeje na prvom mieste. To sa dialo nielen e, v období masového úhynu. Ja by som súhlasil s tým, že by to bolo mo- mo- mohli sme to nazvať obdobie masového e, výhynu druhov strata alebo úbytok tropické, e, tropického života, ale terajšie obdobie klimatických zmien je najrýchlejšie v, e, v histórii planéty za posledných 500, možno 50, e, pardon, možno 300 miliónov rokov. Vidíte, aké rozmery má činnosť ľudstva. Ešte sme dosiahli klimatické zmeny také, že by e, spôsobovali naozaj škodlivé dopady, ale už sme E, nabehli toto momentum a vidíte, aké je to e, naliehavé, e, potrebné teda zmierniť rozsah klimatických zmien. A pokiaľ ide o komunikáciu, odpoviem áno, nie. Určite máme v IPCC hovoríme o zvýšení pravdepodobnosti a intenzity extrémnych e, udalostí, ale jednu extrémnu udalosť e, spojiť s klimatickými zmenami je metodologicky a štatisticky veľmi zložité. Napríklad tie talianské e, záplavy nedávne alebo minuloročné sucho pokiaľ ide o ich rozsah, e, určite e, každému, kto ho to zaujíma, čo si ukázali, ale avizovať, že toto, tento, táto konkrétna odlasť na tomto konkrétnom mieste je spojená s klimatickými zmenami, e, to je v klimatologickej oblasti vedy ešte privčasné tvrdiť, tam sa len presúvame. Ale tieto pozorovania určite sú v súlade s tými projekciami alebo predpokladmi, ktoré za posledných 30 rokov IPCC predkladalo, sú práve v zmysle týchto predpovedí a momentálne ich vnímame extrémne, ale budú vlastne novým normálom o 20 či 30 rokov. To je aspekt, ktorý určite si zaslúžuje vyzdvihovanie tu na tomto mieste. Sú tu určité kompromisy, ústupky, keď hovoríme o lepšej klimatickej budúcnosti a posúľovanie toho zdôrazňovanie, že 1,5 stupňa je lepšie než 2 a dokonca niektorí ľudia hovoria, že to je e, horná hranica na základe terajších e, e, skúseností, kde 2, 2 stupne by nás naozaj posunuli do iného sveta, toto treba posudzovať v tomto kontexte. Okay, thank you. Ďakujem vám. Toľko som tu asi mohol dnes povedať. Ďakujeme vám, kolegovia, ďakujeme pán profesor, bola to veľmi zaujímavá výmena názorov, my si vážime e, vašu prítomnosť. Pre nás to bolo veľmi poučné vzhľadom hlavne na kontext s katovickou konferenciou. Ďakujeme v každom prípade, ďakujem vám kolegovia. Now, uh, we are going to consider... Ďalej, teraz návrh uznesenia na základe výhrady k maximálnym reziduálnym úrovniam acetamipiridu acetamipiridu v určitých výrobkoch. Spoluspravodajcovia sú tu najprv ako spravodajkyňa eh, alebo spravodajkyňa pani Godin ako spoluspravodajkyňa by som chcela poďakovať kolegom, ktorí pripravovali toto uznesenie. Ide o revidovanie maximálnych zvyškových hodnot acetamipridu v olivách, ktoré sú e, určené na výrobu oleja, ale aj ku konzumácii. Komisia navrhuje strojnásobenie MRL z 0,9 mg na kilo na 3 mg na kilo. Konkrétne sa to rovná štvornásobnému zásahu olivov, voči olivovníkom než teraz. Vychádza to zo štúdie EFSA, kde sa odporúčajú zníšenie e, e, hodnot pre 12 výrobkov, ale zvýšiť ich e, pre olivy. Ide o oblasť zásahov v oblasti pesticídov na európskej úrovni. Tieto e, odporúčania e, sa si týkajú sanitárnej krízy od roku 2013, kde ide o šírenie e, baktérie teda fastidiosa, ktoré sa týkajú určitých oblastí v prvom rade, pretože táto choroba sa na základe nedostatkov kontrol hygienických usadila v tejto oblasti. Po druhé potom, pretože protokoly, e, kde sa umožnilo výrazné používanie acetamipridu, čo je neonikotinoid, zakázaný vo Francúzsku. Tie maximálne zvyškové hodnoty z roku 2016 Komisia nám dnes navrhuje nové zvýšenie, ktoré sa strojnásobuje doteraz dovolovaná hodnota. Tiež e, ďalší e, cieľ, ktorý je spojený s európskym cieľom e, vy, vyššie počet olív e, ošetrovaný prídom. Tento cieľ je vážnym problémom, pretože nad rámec e, veľmi krehkého charakteru dopadovej štúdie tento e, produkt zabíja apeľovače. V plnej sezóne kvitnutia, kedy sú včely maximálne aktívne, sa práve postrekuje treba e, ten dopad, ktorý to bude mať na úmrtnosť e, včelstiev, bude ešte významnejší. EFSA nič nehovorí o, v svojej štúdie o tejto téme, je to veľmi zvláštne, vedie to k obavám, keď sa pozrieme na problém e, legitímnosti e, tejto agentúry v dnešných časoch. Alternatívy k prídu, existujú pri e, objavovaní tejto spomínaj e, baktérie jednotlivým e, pokus, jednotlivé pokusy e, z Talianska majú výborné výsledky s ďalšími alternatívami na základe zinku a pokiaľ ide o priority ochrana zdravia na základe stratila som riadok. Je možné na základe inovácií a na základe e, zodpovedného prístupu e, a vzhľadom na sporné e, používanie pesticídov sme my pridali v prílohe koherentnejší prístup MRL pre olivy. Treba naliehavo bojovať proti úbytku e, opeľovačov, preto tento návrh by mal adekvátne reagovať na trvalo udržateľnejšie použitie e, pesticídov a treba sa smerovať skôr k zákazu neonikotinoidov. Máme prioritné ciele ochranu zdravia a biodiverzity a ja vás preto žiadam o podporu tejto námietky. Ďakujeme. Teraz v mene pána Balas pani Kádenbach. Ďakujem pekne v mene kolegy Balas tiež chcem e, sa vyjadriť proti e, tým e, vysokým hodnotám zvyškovým prídu, Ako sa tu už povedalo, je to nikotidoidová látka, ktorá sa používa ako pesticíd proti škodlivému hmyzu, podobne ako iné látky, ktoré zakázala začiatkom roku Komisia pôsobí na nervový systém hmyzu a zasahuje opeľovače. Komisia e, neprislúbi a zakázanie v Európe navrhla maximálnu hodnotu zvyškových hodnôt v olivách strojnásobiť z pôvodného množstva 0,9 mg na kilogram. Terajší návrh hovorí o 3 mg e, gramoch na e, kilogram. Maximálna hranica pre olivy sa už stanovila v roku 2016 z 0,01 na 0,9 mg na kilo. A neustále zvyšovanie maximálnych zvyškových hodnot acetamipridu ukazuje narastajúce použitie tejto látky v životnom prostredí. Dopad na včelstva, životné prostredie a ľudské zdravie sa tu nedostatočne zohľadňuje 80 e, e, typov hmyzu v Európe minulý rok zmizli a tretina e, opelovačov nie je k dispozícii, hrozí im vymieranie a hlavným dôvodom je naša poľnohospodárska produkcia, náš model a masívne používanie pesticídov. Nad rámec tohoto všetko zvýšenie týchto zvýškových hodnot potenciálne môže mať škodlivé dopady na ľudské zdravie v stanovisku zohľadňuje EFSA tento koktejl, nezohľadňuje tento koktejlový efekt. A najnovšie štúdie ale ukazujú, že <coughs> pochopenie pridávanie chemických látok je rozhodujúce pre naše zdravovanie životné prostredie. Bez hľadu na to, ako ovplyvňujú ľudské zdravie. Táto námietka dnešná presahuje od otázku z maximálnych zvyškových hodnot. Odmietame tendenciu komisie používanie škodlivých pesticídov posilňovať namiesto toho, aby občanov a životné prostredie chránili. Potrebujeme trvalo udržateľný a integrovaný prístup, e, pokiaľ ide o ohrozenie olivovníkov. Momentálne už existujú alternatívne techniky, aby sme sa vyhli poškodenie kultúr, predchádzali im a aby sme ich chránili. Mali by sme rozvoj takýchto alternatív podporovať takisto ponúk, aby sme mohli ponúkať polnohospodárom alternatívne metódy zvýšenia zvyškových hodnot, a acetami prídu je nekoherentné a zodpovedná je v rozpore s odpovednosťou Komisie za zdravie občanov a ich ochranu. Žiadame komisiu, aby svoju pozíciu prehodnotila a tie maximálne zvyškové hodnoty acetami prídu v oliviach znížila na 0,5 mg na kilogram. Ďakujem. Ďakujeme. A teraz má slovo pani Rivazi. Ďakujem pekne. Mám rovnaké argumenty ako kolegovia. Na upresnenie by sme mohli povedať, že je to stály výbor EÚ, ktorý má na e, zodpovednosti e, e, živočích a ktoré v roku 2018 odhlasoval tieto maximálne zvyškové hodnoty. Preto tu máme námietku. Je to neudržateľné. Na jednej strane sú to neonikotinoidy, niektoré krajiny ako Francúzsko ich dokonca zakazujú a vo všeobecnosti snižujeme ich v celej Európe u všetkých e, druhov ovoci a zeleniny. A návrh komisie e, je naozaj šokujúca hodnota e, znižovať, ale okrem olív a olivovníkov, čo to znamená? To znamená, že zabijeme opeľovačov, včele, včely, hmyz, pretože neonikotinoidy si nevyberajú medzi včelami a inými, ale problém je, je tá baktéria, ktorá sa rozšila na juhu Talianska. To sú Taliani, ktorí a takisto aj na, na juhu eh, Francúzska hovorí sa, že použ, teda použijeme tento pest, pesticíd, a to bude mať ale dopady na zdravie, na biodiverzitu, ale na zdravie, pretože čím viac budeme šíriť ten e, produkt, tým viac sa bude e, zameriavať na olivy. Tie čísla ukazujú, že už v roku 2016, už to povedali kolegovia, komisia zvýšila trojnásobkom z 0,01 na 0,9 a teraz chcú prejsť až na 3 mg na kilo. To znamená, e, budeme to rozprašovať a z 10 sa to zvýši na 20 krát. Mobilizácia občanov, ktorí nechcú e, toxické pesticídy. Ľudia sú citliví voči strate biodiverzity Nechápem, keď sú tu alternatívy, budeme ešte zvýšovať LMR. Posolstvo voči všetkým kolegom, že zajtra sa hlasuje a hlasovať treba v prospech tejto námietky. E, je tu tabulka, je tam proste línia 0,5. Nebudeme mať tým pádom olivový olej znečistený týmto pesticidom. Inak budeme všetci musieť kúpať iba e, e, bio. Ten talianský olivový olej budete mať vždy pochybnosti. Zvýšili sa tieto hodnoty. E, radšej teda ne, nemať pesticídy v tom olivom oleji, ale, alebo nemať zvyškové hodnoty tak vysoké. Preto treba zajtra ráno príslušne hlasovať. E, týka sa to olív, takže je to dôležité. Teraz e, tieňoví spravodajcovia Pán Hansen e, sa vyjadrí v mene pána Turkánu, ktorý tu nemôže byť, takže ja prečítam jeho stanoviska. Cieľom návrhu nariadenia komisie je zväčšená ochrana spotrebiteľa. Zvyšujú sa niektoré úrovne maximálnych reziduí E, pre acetamipirid na základe toxikologických usmernení. E, pokiaľ ide o stolové olivy, olivy na produkciu oleja a takisto niektoré ďalšie produkty e, majú sa zvýšiť úrovne maximálnych hodnot reziduí podľa PPP povolení. EFSA potvrdila, že nové MRL limity sú bezpečné pre spotrebiteľov. My si uvedomujeme, že ochrana včiel je dôležitá, ale musíme takisto spomenúť, že nariadenie o uvádzaní PPP produktov na trh toto pokrýva. Okrem toho EFSA neidentifikovala neakceptovateľné účinky na včely počas hodnotenia, keď sa e, žiadalo o, o obnovenie používania acetamipiridu. Členské štáty môžu schváliť látku len keď stanovi, sa stanoví, že nepoškodzuje včely. Súčasné MRL 0,9 mg na kilogram, táto hodnota bola stanovená v roku 2016 v súlade s dobrou poľnohospodárskou praxou na juhu e, EÚ, keď sa bojovalo proti bielej muške, ale to je iba jedna, jeden druh hmyzu, ktorý môže poškodiť olivy. Olivová ovocná muška a olivová moľa na juhu Európy, tam potrebujeme iné hodnoty. A preto MRL 0,5 mg na kilogram neumožní schváliť um, látky, ktoré by efektívne pomohli bojovať e, proti tomuto javu na e, juhu EÚ. Pán Turkano teda si myslí, že nariadenie 396 z roku 2005 je dostatočné a domnieva sa, že nie je potrebné zohľadniť túto požiadavku, pretože EÚ má jednu z najprísnejších legislatív v oblasti pesticíd. Pán Pedičiny. Ďakujem, pani predsedníčka. Chcem e, upokojiť predkladateľov tohto, tejto výhrady zvýšenie MRL hodnôt pre acetamipirid. V Taliansku s touto látkou bojujeme proti xylele fastidioze, my sme ale proti systematickému používaniu takéhoto pesticídu, najmä keď existuje alternatíva. My sme za dobré poľnohospodárskú mm, prax, chceme udržateľné produkty PPP. V talianskej vláde sú teraz e, nebezpeční populisti a vidíte, že niečo sa e, zmenilo a my budeme hlasovať bez problémov za túto výhradu. Pani Gardini, ďakujem. Talianský systém, ktorý zastupuje aj talianské zastúpenie, my určite nechceme hlasovať e, za túto výhradu, pretože táto výhrada by mohla byť odhlasovaná, iba keby e, sa jednalo o zamietnutie hodnôt MRL. E, komisia dostala stanovisko EFSA a zistila, že sa neidentifikovali žiadne rizika pre spotrebiteľov. Jedná sa tu o neonikotinoid, ktorý by mohol byť problematický pre zdravie včiel. Myslíme si, že sa môžeme ale oprieť o e, prístup mm, prevencie, ale táto výhrada chce znížiť hodnoty MRL a chce tú hodnotu 0,5 mg na kilogram na miesto 0,9 mg na kilogram. To je súčasne platná hodnota MRL. Ja som trošku zmetená, keď počúvam, e, že sa tu útočí na Európsku agentúru EFSA. Ja som počula teraz slova, ktoré sú podľa mňa znepokojivé. Podľa mňa samozrejme je legitímne, keď niekto nesúhlasí so stanoviskom, s názorom, ale útočiť e, na dôveryhodnosť samotnej agentúry EFSA, to už prekračuje určité hranice. E, to nie je inštitucionálna korektnosť. Každý je samozrejme zodpovedný sa svoje vlastné slova, ale opakujem, to sa nesmie e, brať do úvahy, keď takéto slova prekračujú legitimné hranice. A chcem tu ešte poukázať na jednu obavu. Môžeme túto výhradu podporiť, keby e, išlo iba to, že sme proti zvýšeniu hodnot MRL. Nie, táto, táto výnimka chce ale znížiť súčasné hodnoty MRL a to je nebezpečné, pretože to by pestovateľom olív vzalo, najmä v Taliansku, vzalo by im to z rúk jeden veľmi dôležitý nástroj, ktorý používajú na fitosanitárnu ochranu. Ja neviem, prečo niekto e, odmieta takýto prístup e, že e, rastliny nepotrebujú ochranu lieky. My ľudia často sme chorí, potrebujeme zdravotníckú ochranu. A takisto aj rastliny potrebujú, aby niekto chránil ich zdravie. E, Talianské zastupiteľstvo nám hovorí, že tento limit e, nepodporuje žiadna štúdia. Aby sme boli schopní tento limit dosiahnuť, potrebovali by sme najskôr ročnú, e, ročné testovanie priamo na poliach. My teda nepodporíme túto výhradu, Komisia eh, chce to zvýšiť na 3 mg, ale my by sme sa chceli sústrediť eh, na ten súčasne platný limit 0,9 mg na kilogram. Toho by sme sa mali držiť, držať. A ak by sme chceli znížiť tento limit, tak najskôr potrebujeme vedecké dôkazy a najprv to potrebujeme otestovať priamo na poliach a pretože bez takýchto konkrétnych testov a skúšok v praxi e, je to len skok do tmy, zníženie MRL hodnoty. Ďakujem, pani Gardini. Pani Rivasi, nebudeme sa už vrácať, k, nebudeme opäť dávať slovo rečníkom, ktorí predkladajú e, výhradu, pretože máme viacerých spravodajcov. Nemôžeme, nemôžeme mm, takto vrácať slovo tým, ktorí už hovorili. Komisia sa musí vyjadriť ako posledná, aby odpovedala. Vy môžete viesť samozrejme svoje súkromné diskusie, keď chcete. Komisia, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem za dnešnú rozpravu. Myslím si, že tu ide hlavne o zmetok. E, sme zmetení tým, čo je právny rámec, nevieme, um, aké tu máme garancie pri stanovovaní MRL, takže ja by som chcela povedať 4 veci. Poprvé, nariadenie o MRL hodnotách nám dáva rámec, v rámci ktorého konáme a hlavným cieľom legislatívy je e, ochrániť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa navrhované limity MRL, e, či už ide o zvýšenie alebo e, zníženie, väčšinou sa navrhuje zníženie, najskôr na to potrebujeme posúdenie od agentúry EFSA na základe rozsiahlej databázy. EFSA nám dala explicitné potvrdenie, že všetky navrhované hodnoty MRL sú bezpečné. stanovujú sa na úrovni podľa databázy vrátanie olív na výrobu oleja a stolových olív. Navrhovaná hodnota 0,5, ktorá je tu v návrhu uznesenia, nevieme si predstaviť, eh, ako ste sa dopracovali k takejto hodnote pre MRL. Účelom tejto legislatívy o MRL je ochrana spotrebiteľa v prvom rade. Nejde tu o ochranu e, životného prostredia, opeľovačov alebo ľudského zdravia. Tieto otázky, to je teraz moja druhá pripomienka, tie sa riešia v osobitnom právnom rámci, ktorý je určený iba na to, a to je nariadenie o o uvádzaní PPP produktov na trh 1107 z roku 2007. Pokiaľ ide o acetamiprid, nedávno sa urobilo rozsiahle hodnotenie rizika a návrh uznesenia nespomína toto veľmi dôležité hodnotenie. Je to nové hodnotenie, veľmi detailné a EFSA potvrdila, že kritéria na schválenie acetami prídu boli splnené, že táto látka nemá nepriateľné účinky na ľudské zdravie ani na včely a na opeľovače, pretože aj e, tieto účinky sa špecificky kontrolovali. Na začiatku roku 2018 schváľovanie acetami prídu bolo e, e, povolenie pre acetamiprid bolo predložené s vyhodnotením ľudského zdravia, včiel, opeľovačov, životného prostredia. Tento systém pri hodnotení rizika skúma každú látku osobitne, nie skupiny látok, napríklad neonikotinoidy. Skúma sa každá látka oddelenie, ku každej látke sa skúmajú údaje, Um, to je výhoda tohto systému a takto to bolo urobené aj v prípade acetamipiridu. Keby som ja v rámci nariadenia MRL riešila účinky na zdravie alebo opeľovače, tak by som prekročila právomoci komisie, pretože tieto ciele nie sú pokryté tu ale opakujem, pred krátkou dobou sa toto vyhodnotilo na začiatku roku 2018 sa tieto dve veci vyhodnotili, keď sa predlžovalo e, povolenie pre acet amipirid. Preto si myslíme, že návrh uznesenia, všetky jeho požiadavky e, sú e, vyriešené v schváľovacom procese pre túto látku a takisto aj v odôvodení limitov MRL pre acetamipirit. Ešte k tým navrhovaným limitom MRL, ktoré predkladáte. Opakujem, že agentúra EFSA Nemali by sme napádať dôveryhodnosť agentúry EFSA, pretože je to dôveryhodná agentúra a oni naozaj spolahlivo potvrdili, že tieto limity sú bezpečné pre stolové olivy a takisto pre olivy na olivový olej. A potom je tu ešte otázka, prečo sa navrhuje zvýšiť hodnota MRL. E, dostali sme žiadosti v súlade s dobrou poľnohospodárskou praxou, aby sa dalo bojovať e, proti olivovej muške. To je jeden z najväčších škodcov oliv v južnej Európe. E, nesúvisí to s baktériou Xylella fastidiosa. Je to iný škodca, ktorý takisto spôsobuje veľké škody a má veľký potenciál škodiť. A mm, ako som už povedala, na základe vedeckých dát a bezpečnostných údajov tie MRL hodnoty môžu ísť až na túto hodnotu, ktorú navrhujeme. Čo to bude znamenať pre množstva PPP produktov, ktoré sa budú používať? Niektorí uviedli, že sa zo štvornásobí objem týchto produktov v porovnaní s predchádzajúcim limitom MRL, ktorý sa používa. Um, existujú aj iné spôsoby. Keď sa zvýši limit MRL, to neznamená, že sa zväčší objem používaných produktov je PPP. PPP. My sme si pozreli čísla a E, maximálne sa zvýši e, miera používania PPP produktov o 40 čiže určite nie štvornásobne, ako tu zaznelo. Predtým, než to uzavriem, chcem ešte povedať, že toto nariadenie je dôležité, veľmi významné, pretože znižuje MRL pri mnohých komoditách ako jablka, hrušky alebo broskine preto, aby sa zvýšila ochrana spotrebiteľa, pretože tieto MRL sa musia znížiť, aby sme boli, chra- e, sme boli schopní chrániť spotrebiteľa naďalej účinne. Toto nariadenie teda potrebujeme, aby sme chránili spotrebiteľa. Je to v súlade s cieľmi nariadenia MRL. Komisia určite neprekračuje svoje právomoci a ochrana životného prostredia a ochrana včiel a opeľovačov, to všetko bolo riešené v nedávnej opätovnej kontrole účinnej látky, na základe čoho sa predlžilo schválenie um, povolenie na používanie acetamipiridu. Dobre, takže e, zhodujeme sa v tom, že sa nezhodujeme bude sa hlasovať zajtra a uvidíme, aký bude výsledok. Tuto tému môžeme uzavrieť a pristúpime k ďalšiemu bodu. Predloženie období schválenia niekoľkých účinných látok vrátane látky chlorpifirifos Ide o výmenu názorov s komisiou. Pani Julikar za komisiu sa vyjadri. Opäť môžete sa vyjadriť? So, thank you very... Áno, ďakujem pani predsednička za slovo. Látka chlorpyrifos eh, a príslušné eh, rozhodnutie bolo eh, prijaté v roku 2006 a súviselo s tým aj podrobné vyhodnotenia. Teraz sa táto látka stala predmetom preskúmania, či teda môže byť e, to e, povolenie predlžené, pretože vyprší v januári 2020 a v poslednej dobe bolo predlžené s podporou členských štátov v októbri 2018 aby bolo možné dokončiť preskúmanie na úrovni EÚ. Chcela by som vás upozorniť na to, že podľa článku 17 eh, nariadenia o pesticídoch 11.07.2018 eh, eh, musí komisia predlžiť schválenie aktívnych látok z dôvodov, ktoré sú mimo kontroly žiadateľov a pokiaľ teda dojde e, k vypršaniu ešte pred e, obnovením platnosti. Ale hovorí sa tu v zásade o tom, že ak príde konec koreniu, ktoré nesúvisí s nejakým nesprávnym postupom žiadateľa, tá komisia e, musí predložiť toto povolenie. A toto robíme a toto sme aj urobili. A správa o hodnotení zo strany členského štátu, v tomto prípade Španielska, sa oneskorila vzhľadom na komplexnosť technických informácií, ktoré treba vyhodnotiť. Takže, aby som to povedala jasne, e, preskúmanie prebieha a je to v súlade s legislatívou. E, pokiaľ ide o predlženie povolenia na obmedzenú časovú dobu, aby sa to prehodnotenie, vyhodnotenie mohlo dokončiť. E, toto preskúmanie vychádza zo všetkých dostupných informácií, a zohľadňuje najnovšie technické a vedecké poznatky. Experti zo, experti zo všetkých členských štátov sa takisto e, do toho procesu, tohto procesu zapojili, rovnako ako EFSA. EFSA e, zverejní závery v druhej polovici roku 2019 na základe analýzy týchto záverov potom komisia rozhodne, či navrhne e, obnovenie toho schválenia alebo povolenia alebo iný postup. V predchádzajúcich rokoch hovorilo sa, e, keďže sme hovorili o tých maximálnych e, hladinách rezidui. tak tieto hladiny boli na základe komplexných eh, vyhodnotení znižené v roku 2015 a v roku 2017. Pokiaľ bude v budúcnosti potrebné prijať nejaké opatrenia, pokiaľ ide o e- MRL, tak eh, samozrejme eh, budeme to riešiť na základe nového preskúmania. Ale Chcem takisto zdôrazniť, že e, sa pri tomto hodnotení nevychádzalo len zo sumárnych správ, ale aj z dostupných e, konkrétnych údajov. No a to všetko je v tej najnovšej správe obsiahnuté. No a okrem toho chcem povedať, že komisia sa naďalej bude snažiť e, stiahovať z trhu také aktívne látky, ktoré preukázateľne nesplňajú striktné kritériá, ktoré sú stanovené. Ďakujem, kolegyňa a kolegovia. Chceli by ste sa ujať slova, pani Rybachy? au niveau de la commission, je pense que... Euh, Ľudia komisiu nevidíme veci euh, rovnako. My chránime spotrebiteľov, ak je tu vyšetrovacia komisia, ktorá sa zamerá na EFSA a vyhodnotie pesticídov, tak je to zjavné, že je tu problém. A to je tá prvá poznámka. Prekvapená som z toho, čo hovoríte, pretože chlorpyrifos vieme, že je neurotoxický, a, toxický a, a toxická látka a je to jedna eh, z najčastejších, z piatich najčastejšie diagnostikovaných pesticídov eh, v zelenine. Povolenie, eh, povolenie pri schvalovaní povolenia Španielsko potrebovalo veľa času po príslušných dokumentov. Na čo potrebovali ho tak dlho hodnotiť? A keď keďže si žiad, členské krajiny meškajú a tým pádom vy e, pridáte hneď rok. Pozrela som sa do podrobností, je tu veľa problémov e, s týmto pesticídom. Najprv v 8 európskych krajinách nie je e, schválený Dánsko, Fínsko, Nemecko, Írsko, Lotyšsko, Litva, Slovénia a Švédsko. Slovinsko a Švédsko. Prečo ho zakázali? To je to, že sa vrátili k tým hrubým dátam, a bolo nez, veľa nezávislých štúdí, ktoré ukázali, že je to neurotoxický pesticíd, e, endokrinný disruptor a tak dali prednosť zákazu. My sme urobili e, test, analyzovali sme 150 vzoriek vlasov ľudí, ktorí žili v šiestich krajinách v Európe a v krajinách ako Nemecko, ktoré zakázalo tento pesticíd sa ešte vždy nachádza v tých zorkách. Hoc aj keď sa zakáže, ešte ho nájdeme v zorkách vlasov a, a viete, že centimeter vlasu zodpovedá e, jednému mesiacu expozície. Takže e, to sú tie zeleniny a druhy ovocia, ktoré majú zvyškové hodnoty týchto pesticídov. všetky tie univerzitné štúdie, ktoré mali závery, ktoré ukazujú, že to, čo hovoria predstaviteľe priemyslu, minimizuje úplne e, e, evaluáciu rizik a tu sa pozrieme na množstvo štúdií, ktoré si môžete pozrieť a vzhľadom na tieto pochybnosti si kladieme otázku, či komisia zakazuje že tento pesticíd. Nik, kto nechce samozrejme zo spotrebiteľov e, pesticídy, ktoré majú e, neurotoxické e, dopady a vy čo robíte? Ešte to predlžíte o rok. A zminimalizujete rizika a práve <clears throat> keď sme znížili LMR v predošlej téme, u minulého pesticídu, tak sme ich znížili v zelenie ovoci, pretože si uvedomujeme, že je to nebezpečné a potrebujeme minimum reziduálnych hodnot. Ale keď sa prejde na olivy a olivový olej, ak sa znižujú limity, je zjavné, že je tu problém. Takže ja si myslím, že vôbec nie ste na tej jednej vlne ochrany zdravia ľudí. Budúci rok sú voľby my sme veľmi proeurópsky a my sme vždy chceli, aby Európa chránila. Ale ako vy fungujete a ako funguje EFSA, vy chcete, vy znižíte e, zdravotnú ochranu, ktorú sme v celej Európe budovali. Vy ste po, populi sme tými najväčšími e, komplicmi, e, ktorí z toho, tej nálady v Európe. Mali by sme používať princíp prevencie, pozrieť sa na všetky e, štúdie a zakázať ten výrobok. Nie, vy poviete, že ste asi e, e zajedno s tými veľkými, e, e veľkými, veľkými e, pred spoločnosťami. Komisia je tu úplným, úplným spoluvinníkom. Je tu 8 štát, ktorí ten pesticíd zakázali. Merci, madame Rivasi. Uh... Mm, ďakujem. A pán Peličiny, prosím. Mm, ďakujem, pani predsednička. Plne súhlasím s kolegyňou Rivasi. Treba povedať, e, toto je pre mňa možno prvé aj posledné funkčné obdobie a nikdy e, som e, nevidel, že by sa uplatnil tento princíp Vždy, keď e, sa otvorí e, nejaký starý e, problém, tak v podstate nikdy sa neuplatňuje tento tento princíp preventívneho prístupu. Pokiaľ ide o tie endokrinné účinky, o ktorých sa píše v časopise Lancet a ďalšie, povedzme, kancerogénne účinky. A pokiaľ ide o akumuláciu v životnom prostredí, o ktorom hovorila pani Rivasi, tak EPSA eh, to je v podstate eh, EFSA eh, na podiu nakoniec ne prišlo so, žiadnou záväznou, e, so, so žiadnym záväzným hodnotením, e, pokiaľ ide o e, nebezpečné alebo škodlivé látky. Hovorí sa tu o tom, že e, táto látka sa napríklad e, nachádza e, na župkách banánov a podobne. A to v podstate nepredstavuje podľa mňa žiadne nebezpečenstvo. Takže dobrú chuť. Not... Ďakujem. Niekto iný sa ešte chce ujať slova? Nie? Dobre. Takže pani Julike Vegen, prosím, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem za e, tieto vyjadrenia. Myslím, že treba povedať niekoľko vecí. Ja sa nesnažím e, relativizovať žiadne riziká. Chcem len povedať to, že táto látka je momentálne predmetom preskúmania a my jednoducho netrpezlivo očakávame, aké budú výsledky tohto preskúmania, aby sme vedeli, ako máme postupovať ďalej. Nechceme teda e, žiadne rizika podceňovať, nemáme žiadny takýto úmysel ani komisia, ani EFSA nemá nič také v úmysle. To by som e, chcela jednoznačne povedať, takže odmietam niečo také No a okrem toho tu máme e, určitý rámec a legislatívu, e, ktorú nemožno e, ignorovať. Aj ten princíp, o ktorom sme hovorili, samozrejme to neodmietame, ale musím sa odkázať na všeobecnú potravinovú legislatívu, kde sú obsiahnuté opatrenia, ktoré sa týkajú tohto e, typu fenolu A. Takže my čakáme na výsledky tohto preskúmania a to bude základ, e, ktorý nám poslúži na ďalšie rozhodovanie. Pani Rybazi, vy ste hovorili o tom, že táto látka je zakázaná v niektoľkých členských štátoch, konkrétne 8. E, správnejšie by bolo povedať, že PPP produkty samozrejme nie sú autorizované v e, niektorých členských štátoch, tak to by bolo vhodnejšie to povedať. A to preto, že ak v niektorých e, krajinách jednoducho e, príslušní škodcovia neexistujú, tak ich tie príslušné krajiny jednoducho nepovolujú, lebo to nie je potrebné. Takže toto na záver, toľko na záver. A Chcem ešte povedať, že samozrejme sme ochotní e, zaviať stanovisko k tomuto stanovisku, keď ho budeme mať k dispozícii. Ako som povedala, my e, sa nesnažíme e, relatizovať žiadne rizika a predpokladám, že to ešte bude predmetom hodnotenia zo strany členských štátov a EFSA. Ďakujem, ďakujem vám všetkým a tým e, sme dospeli k záveru dnešného rokovania. Opäť sa zideme zajtra o 9. Ďakujem vám a pekný večer.